So, ich hoffe, alle sind wohlbehalten. Dúfam, že všetci ste sa vrátili, živi a zdraví z dovolenky, že máte za sebou e, leto plné oddychu. Pustia, púšťame sa teraz do druhého roka, aj keď nie je skutočný celý rok. Máme málo času, preto začínam, aj keď účasť je dosť e, nízka zatiaľ ešte. Predpokladám, že kolegové budú postupne prichádzať Program zahrňa jeden e, malý bod, v ktorom je zmena, konkrétne bod 14. Implementácia Európskeho fondu pre strategické investície sa odkladá. Spravodajkyňou je pani Romana Tomč. Sú tam nejaké problémy s harmonogramom v gestorskom výbore, ak som to správne pochopil. E, v tlmočení máme všetko okrem chorváčiny a galčiny. Dnes e, ďalej je tu zmena vo výbore. Neviem, e, či sú kolegovia prítomní. E, skupina FDD trochu pozmenila svoje zastúpenie. Už sa bude chodiť Tim Aker ako riadny člen a Jane Collins ako zástupkyňa, teda náhradníčka. Ak sú e, kolegovia prítomní, srdečne vítame. Tešíme sa na spoluprácu zajtra. Máme na pláne vypočutie na finančnej účasti e, v dobe digitalizácie od 9. hodiny do 10.45 a ďalej zajtra popoludní do od 15. hodiny do 17.30 máme e, ďalšie vypočutie na tému Európsky pilier sociálnych práv. Ide tu o tiež zamestnateľnosť Európy, e, agendu nových zručností, ide o spoločné podujatie výboru EMPL a KULT politického oddelenia. E, toto sa uskutoční 8. septembra. Tesne pred letnou prestávkou sa uskutočnila e, cesta výboru EMPL e, na Slovensko, teda tesne pred letnou prestávkou, bolo to 17. 18. mája, malá skupina kolegov sa tam oboznamovala so sociálnou situáciou na Slovensku, s ekonomickým vývojom krajiny Stretli sme sa s ministrom práce, ktorého privítame dnes na našej schôdze vo výbore. Informovali sme sa tiež o zámeroch slovenského predsedníctva pre eh, prebiehajúce predsedníctvo. Súhrná správa je k dispozícii v dokumentoch tejto schôdze. Dve poznámky ešte na okraj, ak dovolíte. Jedna je veľmi dôležitá. Opakujem sa tí, ktorí sú prítomní a tí, tých sa to až tak veľmi netýka, ale e, tí, ktorí tu nie sú, tých sa to skôr e, viac týka. Ja už nemám chuť organizovať tieňové e, stretnutia, teda tieňových spravodajcov, bez účasti tieňových spravodajcov. Včera taká schôdza prebehla na tému rozpočtu. Prišli však len členové sekretariátu skupín, e, ktorí sa neustále musia informovať následne u svojich poslancov, tak to nie je skutočne u spravodajcov e, a je to v podstate strata času. Chcem ešte raz požiadať o to, aby tieňoví spravodajcovia naozaj sa zúčastňovali týchto schôdzí, aby sme sa mohli e, promptne dohodnúť na veciach, inak sa celá vec iba zbytočne predlžuje. Máme naozaj nabitý program, preto žiadne dlhé úvody aby sme mali dostatok času na diskusie a prosím kolegov, aby sme dodržali vymedzený eh, časový plán, inak to nestihneme. Teraz eh, sa budeme venovať schváľovaniu zápisníc z predchádzajúcich schôdzí, Ak nebudú žiadne námietky, budeme považovať tieto zápisnice za schválené. Teraz otváram bod 4 ustanovenie programu na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020. Čaba Sogor je spravodajcom. Nech sa páči. Dávam mu slovo. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po anglicky. Keď som pracovala na tejto správe o základných právach, vychádzal som z toho, že členské štáty v EÚ musia e, aktualizovať e, svoje programy a prispôsobiť sa štruktúrnym reformám, aby zaistili udržateľný vývoj európskej ekonomiky Týkalo sa to aj záväzkov predsedov vlád a prezidentov v rámci diskusí o stratégiu 2020. Ešte stále však tieto cieľe nie sú splnené. Ďalším tvrdením bolo, e, že žiaľ veľa členských štátov nemá dostatočné vybavenie ani kapacity, ani e, dostatočný prístup k informáciám, tak aby sa mohli reformy riadne naplniť v praxi. A preto návrh správy podporuje návrh komisie vytvoriť tento rámec, prostredstvom ktorého by e, členské štáty mali podporu rozvíjať svoju ekonomiku, podporovať rast, zamestnanosť e, a tiež zvyšovať životnú úroveň svojich občanov. Uznávam legitívne obavy, ktoré súvisia s financovaním týchto programov, konkrétne pre rozdeľovanie prostriedkov na koheznú politiku je tu istá možnosť, že je schopnosť členských štátov spravovať tieto fondy a prostriedky v rámci nového kohezného rámca bude nižšia, než sa očakáva. V každom prípade tiež si uvedomujeme, že e, dobre spravovanie vecí verejných je hlavným predpokladom na splnenie cieľov politiky súdržnosti a tiež je to predpokladom e, na úspešné využívanie európskych štrukturálnych fondov a investičných fondov. Ja to vnímam tak, že reformy, ktoré si sa týkajú tohto programu, môžu priamo alebo aj nepriamo prispieť k efektívnejšímu nakladaniu s investíciami politiky súdržnosti a to aj prostredstvom zlepšovania miery absorpcie spomedzi 60 náv- e, pozmiacich návrhov, ktoré som predložil k návrhu komisie, by som približil niekoľko z nich. Ako viete, požiadavky na koheznú politiku e, z hľadiska princípu partnerstva sa už nebudú vzťahovať e, na tento nový program Chcel som predložiť pozmeňujúci návrh s cieľom zaistenia zohľadnenia výsledkov predložených správ pri vyhodnocovaní všetkých žiadostí o podporu. Vďaka tomu by e, reformy mohli byť založené na konsenze na podporu všetkých partnerov, e, tak aby si všetci mohli osvojiť tieto reformy v členských štátoch. Som tiež predložil pozmeňovací návrh, aby som upresnil, že technická pomoc, ktorá sa má poskytovať by mala byť popísaná v dohode, ktoré predmetom súhlasu členských štátov aj komisie schválenie viacročného finančného rámca, ktorý stanovuje politické priority a je priority financovania e, sa týkajú toho, že by sa mali uprednostniť delegované akty pred e, vykonávacími aktami. Ehm, využívanie delegovaných versus e, vykonávacích aktov súvisí e, s údajným prehodnocovaním priorít. E, dospelo sa k záveru, že v tomto prípade by sa mali uprednostniť delegované akty. Ďalší pozmeňací návrh e, žiada komisiu, aby zverejňovala informácie o plnení výročných plánov. Konkrétne v návrhu 18 sa žiadajú regionálne a miestne samozprávy poskytovanie spravovania technickej pomoci. Čo sa týka všeobecných cieľov tohto programu, e, chcel som spomenúť, že e, podpora inkluzívneho rastu, boj proti chudobe a podpora sociálneho začlenenia je v tomto kontexte veľmi dôležitá. Tiež som považoval za dôležité upresniť, že prosiedky, ktoré sa budú presúvať z iných zdrojov, aby mali byť zamerané na zvýšenie efektívnosti a účelnosti e, dostupných prostriedkov. Vďaka tomu by sa nemali negatívne ovplyvniť výsledky článok 50, e, ktorý sa týka monitorovania požiadaviek na jednej strane. Teda na jednej strane bude monitorovanie krokov, ktoré sa financujú a taktiež plnenie cieľov jednotlivých programov aby sa mali skoordinovať, ako sa to uvádza aj v článku 5, na to, aby príloha ukazovateľov jasne zohľadňovala rozdelenie týchto ukazovateľov na dve kategórie, pričom jedna kategória sa týka e, plnenia konkrétnych krokov a ďalej konkrétnych e, cieľov. To je konkrétne obsiahnuté v náhoroch 52 až 60. Tiež hovorím o možnosti doplniť tie ukazovatele o konkrétnejšie, ktoré boli odsúhlasené už aj v komisii a tiež ktoré podporili aj členské štáty. Konkrétne je to v návrhu 44. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí predložili otázky komisii a tiež som chcem poďakovať aj komisii za to, že na ne odpovedala. Myslím, že mnoho aspektov tohto návrhu je teraz vyjasnených. Teším sa na eh, vyjadrenia kolegov a je tieňových spravodajcov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Čogor, teraz majú slovo tieňových spravodajcovia ako prvá Juta Steinruck. Najskôr aj ja sa chcem eh, pridať k slovám predsedu v tom zmysle, že dúfam, že naša spolupráca bude pokračovať v konštruktívnom duchu aj po tejto letnej prestávke. Ja tu zastupujem kolegu, ktorý um, má iné povinnosti v Španielsku a je pôvodným tieňovým spravodajcom našej skupiny eh, v návrhoch 11 až 42 sa hovorí o využití delegovaných aktov, za e, to sme a tiež sme za to, aby sa e, zapracovala do návrhu aj definícia národných e, orgánov. To sa môže aj poňať ako regionálne a miestne samozprávy. Je tu však viacero výhrad, konkrétne napríklad koncept reforiem. Tu nechceme, aby išlo o ďalší nástroj komisie na posudzovanie iba reforiem a pracovného trhu. My chceme, aby sa zaviedli reformy na podporu rastu, investícií a kvalitných pracovných miest. Chceme, aby sa prejavila sociálna zodpovednosť. Náš výbor na to už jasne upozornil v správe Ribeiro. Na to potrebujeme transparentnosť a demokratickú legitímnosť pri plnení týchto programov. Tento požiada o pomoc musí eh, tak urobiť verejne a musí poskytovať informácie národným parlamentom, dohľadným orgánom aj sociálnym partnerom. Ešte k financovaniu. Európsky fond eh, na technickú pomoc môžeme podporiť, ale nechceme, aby členské štáty stiahovali prostriedky z národných fondov do eh, tohto konkrétneho fondu. To by naša skupina SAD nepodporila. Teda chceli by sme vypustiť eh, článok 10. Ak by sme docelili všetky tieto vylepšenia, budeme môcť eh, túto iniciatívu podporiť. Ďakujem v mene Sergia Gutierresa, teda môjho kolegu, ktorý ide spravodať, má tiež sám spoluprácu. Ďakujem pekne. Eh, to boli dokonale dve minúty. Antia McIntyre v mene ECR. Thank you, uh, Mr. Chairman. Ďakujem pekne. Pán predseda, v mene skupiny ECR by som chcela oceniť túto správu. And wish it well. Um... Želám kolegovi veľa úspechov v jej vypracovaní. Musíme zaistiť flexibilitu pre členské štáty. To považujeme za dôležité. Rôzne krajiny majú rôzne potreby v rôznych um, svojich špecifických podmienkach a musíme im dať priestor zamerať sa na tie konkrétne obavy, ktoré sú pre ne relevantné. Myslím, že rozpočet je nižší a preto je o to dôležitejšie stanoviť si priority. Napríklad Myslím, že v odseku 6, ak sa nemýlim, sa e, uvádza, že 6 miliónov mladých, miliónov mladých ľudí e, bude mať podporu zo novej iniciatívy na podporu zamestnanosti. Tu musíme zaistiť, aby pracovné programy, aby bolo jasné, aké ciele majú plniť ešte predtým, než prislúbime e, ďalšie prostriedky. Navyše je dôležité mať prehľad o konkrétnych výsledkoch a tiež o tom, čo sa podarilo dosiahnuť doposiaľ. posiaľ už sme túto iniciatívu e, finančne podporili. Aj toto je oblasť, kde jednotlivé členské štáty majú rôzne priority, rôzne spôsoby, ako nakladajú s prostriedkami. Ja chcem len zaistiť, aby sme si stanovali správne priority podľa toho, čo je dôležité v jednotlivých krajinách a tiež, aby bola dostatočná flexibilita zaistiť a umožní členským štátom zamerať sa na tie oblasti, ktoré sú pre ne najrelevantnejšie. Celkovo správu podporujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme. Teraz by nasledovala Marian Harkin, ale nie je prítomná. A preto dostáva slovo pán Skiliotis, ale aj ten tu nie je. A tým sa dostávame k Tridajnke. Nech sa páči v mene zelených. Ďakujem pekne. Aj v mojom mene dúfam, že všetci kolegovia majú za sebou e, príjemnú letnú prestávku, plnú oddychu a teraz sa môžeme s nadšením pustiť do práce. Keďže toto je návrh, ktorý sa prejednáva v rôznych výboroch v tejto chvíli, my ako výbor pre zamestnanosť sociálne veci by sme mali e, zvážiť, či môžeme my tento návrh obohatiť. Skúsenosti z Grécka a z Cypru nám dokazujú, že e, takéto druhy podporných programov sú najúspešnejšie, ak sú zamerané na udržateľné investície. Keď sa pozeráme na správu dvora auditorov, ale tiež keď sa pozeráme na diskusie, ktoré ešte stále prebiehajú v Grécku, čo sa týka podpory štruktúrnych reforiem, vidíme, že to môže byť vynikajúci nástroj na dosiahnutie práve toho, čo sa tu hovorilo, aby sa zvyšila efektívnosť vo využívaní kohezných prostriedkov a tiež, aby sa posilnil boj proti chudobe, aby sa posilnil systém sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Zároveň si myslím, že v tomto návrhu je aj veľké riziko, pretože to nemôže byť nástroj, ktorý sa bude využívať na podkopávanie systémov sociálneho zabezpečenia, a sociálnej ochrany v členských štátoch a že sa budú vnúcovať politické opatrenia hľadiska privatizácie, liberalizácie. Musíme teda vzať do úvahy aj konkrétne podrobnosti tohto návrhu, aby členské štáty mohli tieto opatrenia využiť na zvýšenie výkonnosti v čerpaní kohezných fondov. Naša skupina teda chce posilniť pozornosť štruktúrálnym eh, fondom. Eh, zatiaľ je návrh veľmi široký z hľadiska rozsahu pôsobnosti. Chceme eh, sa zamerať na otázky štruktúrálnych fondov a udroteľných investícií, aby sme mohli posilniť európsku solidaritu a ďalej po druhé demokratická zodpovednosť, aj to sa tu už spomenulo, zahrnutie partnerov sociálnej spoločnosti, ale aj regionálnych a miestnych samozpráv a aktérov je dôležité. Je nepripustné, aby komisia z európskej úrovne vnúcovala reformy. E, malo by to ísť z dola nahor. A tam presne musia prebiehať aj všetky diskusie, aby tento program naozaj bol úspešný. Teším sa na diskusie so spravodajcom. Myslím, že my ako výbor EMPL by sme mali poukazovať práve na tieto aspekty sociálnej ochrany v najbližších týždňoch, keď sa bude tento návrh predávať aj v rôznych iných výboroch. Ďakujeme pekne. Teraz eh, Laura Agia. Grazie presidente, buongiorno colleghi. Ďakujem pekne, dobré ráno všetkým. My nie sme proti myšlienke eh, tohto nástroja, sme proti cieľom eh, využívania tohto nástroja na to, aby sa aktualizovali programy na zachovanie a presadzovanie štruktúrnych reforiem. Vieme, čo je skutočným cieľom tohto úsilia. Mohli by sa tým spôsobiť ešte väčšie škody, ak sa budú vnúcovať opatrenia. Strácajú sa tým rôzne e, zdroje, je to mrhanie e, zdrojmi, ktoré by sa mohli využiť na oživenie ekonomiky. Žiaľ, ani komisia, ani ostatných členských štátoch, e, zdá sa, toto nepodporujú, neželajú si to. Skúsenosti z Grécka, z Cypru nám ukazujú, že potom, čo im bola vnútená politika úspor a následne dostali technickú podporu v e, plnení štruktúrnej reformy, by mala byť ponaučením. O to by sme sa mali opierať pri ďalších krokoch aby sa to už neopakovalo. Takéto nástroje podľa mňa nie sú užitočné, pretože jediné štrukturálne reformy, ktoré môžu fungovať, je, teraz sú také, ktoré e, sprísúďa financovanie a investície takého druhu, ktoré budú prospešné pre všetkých. Iba tak sa oživí ekonomika, um, um, iba tak sa oživí výskum a vývoj, zaistí uh, udržateľný rozvoj infraštruktúry a rôznych verejných uh, projektov. Vieme veľmi dobre, čo sa stalo pred niekoľkými dňami. Aj u mňa v mojom regióne je naliehavá potreba oživiť investície, ktoré by nám umožnili zabrániť takýmto katastrofám do budúcna, aby sme nemuseli pochovať 300 ľudí iba preto, že sa nerobí e, dostatočne veľa preto, aby sa predišlo takýmto udalostiam. Tieto investície musia byť e, zamerané správne, inak sa školy budú rúcať e, ako hrady z piesku na pláži. Samotná myšlienka, pôvodná myšlienka je dobrá, ale musíme lepšie zasiliť tieto opatrenia, tak aby sme mohli vytvoriť a dosiahnuť skutočné hodnoty na zníženie zadlženia krajiny, Nemali by sme im vnúcovať hrozné reformy. Ďakujeme. Dominik Martin by bol ďalším rečníkom, nie je tu však. Ďalší rečníci z výboru. Thomas Mann. Ja, vielen Dank. Ähm, ich stimme sehr zu, dass wir... Súhlasím že si treba stanoviť priority zamestnanosť mladých a táto iniciatíva príslušná e, záruka pre mladých pri... zabralo to neskôr, ale ak tu bude úspech, tak e, e, môžeme byť spokojní. Treba sa pozrieť na to, či nemožno identifikovať určité európske projekty, za ktoré sa možno postaviť. E, to je veľmi dôležité. A veľmi dúfam, že e, gestorský výbor bude môcť povedať, E, ktoré sú prioritné témy. Musíme zasiahnuť e, konkrétne skupiny nielen slovami prázdnymi, ale konkrétnymi krokmi k tomu talianskému príspevku. E, no, tie úsporné a štruktúrálne opatrenia nie sú populárne, to dobre poznáme. Existovali v minulosti tvrdé úsporné opatrenia, veľmi ťažko sa presadzovali reformy, a trpeli sme tým, ale vedeli sme, kam to smeruje. Keď budeme môcť povedať, že e, budeme vedieť redukovať náklady rozumnými opatreniami, nemusíme povedať, že už e, budeme robiť úspory bez obmedzenia. Takže naozaj e, skúsme to trochu viac vyvážiť a keď budeme môcť povedať, nebudeme môcť povedať, že veci sú vnútené zvonka. Nie je predsa prípustné, aby sa neustále spochybňovali sociálne opatrenia, pretože v období úspor je veľmi moderné povedať, toto chceme usporiť. Ľudia e, chcú, aby e, tá sociálna oblasť, ktorá sa vytvorila, bola k dispozícii. Treba vytvoriť naozaj rovnováhu. E, myslím si, keď bude možné, rád by som prediskutoval s Čavom Sogorom príslušné návrhy na pozmenenie. Ďalšie prihlášky do diskusie? Predsa len, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V krátkosti by som e, chcela požiadať spravodajcu, aby nám vyjasnil nasledovné body predtým, než predložíme pozmeňujúce návrhy. Je to veľmi zložitý postup, že? A už teraz vítam všetky príspevky jednotlivých spravodajcov, pretože e, ten postup je veľmi zložitý. V prvom rade e, doplňujúca otázka. Menovite ide tu o podporu členských krajín pri štrukturálnych reformách. ale nad rámec toho je tu ešte i politický prvok, politická vôľa, pokiaľ ide o toho, aby sme zabránili konfliktom v systéme financovania, pokiaľ ide e, e, vymeriavací priestor pre členské krajiny. A mali by sme dbať na to, aby sa tu sa nevysielali do členských krajín pracovníci komisie, aby tam vypracovávali štruktúrálne reformy a aby tam analyzovali a potom samotný členská krajina sa rozhodne na, e, proti tomu. Európska únia bude financovať túto expertnú prácu. Aké záruky máme na to, že keď sa rozbehne tento proces, ktorý financuje EÚ, e to i členská krajina zohľadní bez toho, že by sa spochybnila suverenita členskej kraj, krajiny a aby sa vždy zohľadnili e, národné reformy, sociálne zabezpečenie, e, dôchodkové systémy, reformy štruktúr. Ak takýto program chceme realizovať, tak ten program treba veľmi starostlivo preveriť, nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. Myslím si tiež, že že keď teda program bude dohodnutý a implementovaný, že snáď by sa mali byť zverejniť i hodnotenia členských krajín, nielen stanovisko komisie. Nevidím ďalších rečníkov a preto požiadam, e, alebo teda po, e, privítam zástupkyňu e, komisie, pani, pani McCarthy, a dávam jej hneď i slovo. Um, thank you all very much. Um... Ďakujem vám za túto správu, za hodnotenie i komentáre, ktoré tu zazneli. Správu sme videli. Tešíme sa na ďalšie diskusie správy. Takisto stanoviska ďalších výborov. Budeme veľmi e, pozorne sledovať e, diskusie i e, jednotlivé poznámky jednotlivých výborov a tešíme sa na budúce diskusie k tomuto návrhu. Ďakujem. Dankeschön. Dann... Ďakujeme. Ako posledný pán spravodajca. I would like also to thanks for your Chcem vám tiež poďakovať za vaše príspevky i komentáre. A pokiaľ ide o vaše e, poznámky k typu reforiem, nož e, všetky reformy by spoločne mali dohodnúť členské krajiny. Preto je tu pozmejúci návrh, ktorý má zabezpečiť, že podpora má nasledovať po spoločnej zhode pokiaľ ide e, transfer národných príspevkov, my chcem zdôrazniť, že tieto transfery sú len fakultatívne. A ako povedala pani Redke za zelených, myslím si, že ak sa e, e, efektívne využijú, tak program bude určite užitočný nielen e, e, že zvýši zamestnanosť, ale bude Eh, podporovať sociálnu inklúziu. Eh, teším sa na ďalšie diskusie. Ďakujem vám. Dankeschön, dann... Ďakujeme. Chcem poukázať na to, že lehota pre podávanie pozmeňujúcich návrhov je 7. september eh, poludnie. 12. a 13. oktobra budeme hovoriť o správe vo výbore a potom sa to uzavrie e, v plene 8. novembra. Teraz e, chcem prejsť bodu 5, e, rozpočet EÚ, rozpočtový rok 2017, všetky oddiely. Ja sám som spravodajcom a teda si sám udelím slovo. Na úvod zo pár poznámok 20. júla sme si e, k budúcoročnému rozpočtu e, získali stanovisko rady. Poviem to diplomaticky, e, som veľmi sklamaný, že rada, rade sa znova podarilo už znížené čísla komisie ešte raz znížiť hoď stále počujeme že, sa chce investo- že chceme investovať do rastu a, a zamestnanosti a že to musíme stimulovať. Ale teraz máme vystačiť e, s rozpočtom, ktorý je e, veľmi výrazne pod očakávanými číslami, tak ako sme to e, v rozpore s tým, čo sme formulovali po milé roky. E, miere nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch. E, nechcem e, menovať všetky, ale poviem jedno číslo v mnohých krajinách Európy máme mieru nezamestnanosti, ktorá je nad 30 až do e, miery 50 V mnohých tých e, kvetnatých prejavoch sa hovorí, že čo si treba urobiť proti nezamestnanosti mladých, tak, ale potom, keď príde na konkrétne činy, tak členské e, krajiny prejdú cez form radu k ďalším kráteniam. To je nepriateľné bolo by potrebné teraz v európskom rozpočte naznačiť, e, že bojujeme proti nerovnostiam, chudobe a nezamestnanosti. To sa musí v príslušných investíciách v európskom rozpočte odzrkadliť. Je to dôležitejšie než doteraz, aby sme žiadali integráciu a kohéziu. Predložená rada, e, pozícia rady podľa mňa je pre tento výbor nepriateľná, predovšetkým pokiaľ ide o krátenia v oblasti rastu zamestnanosti, nezamestnanosti mladých. Pri tých troch eh, hlavných e, ťažiskových bodoch, kde budúci rok budú jednoducho v centre pozornosti Európskej komisie chcem naznačiť, aká, akú silnú pozíciu bude v eh, parlamente dodržiavať výbor EMPL ako gestorský, aby sme mali silný mandát pri rokovaniach s radou, aby sme sa mohli postarať o to, že k dispozícii bude dostatok prostriedkov na tie úlohy, ktoré eh, máme pred sebou, ktoré stále zdôrazňujeme. Je podľa mňa prípustné, aby tie dôležité a potrebné bezpečnostné e, opatrenia e, boli len na ťaž e, na úkor rozpočtu pre EMPL. Preto som vypracoval správu, ktorú dnes, dnes diskutujeme. Dnes popoludne budeme o nej i hlasovať. 73 pozmeňujúcich návrhov celkovo sme dostali. 5 prípravných akcií a 14 pilotných projektov. Včera sme sa snažili sformulovať kompromisy. V určitých bodoch sa to i podarilo, avšak nie je to postačujúce. Dnes e, máme veľmi dlhý hlasovací zoznam a chcem poukázať na to, že to, čo budeme hlasovať, musíme spojiť so silnou rokovaciou pozíciou, aby sme mali šancu tu v rokovaniach. Navrhnuté sú tu jednotlivé e, pilotné projekty, E, pri tom preberovaní sa kategorizujú na úroveň, ktorá nenaznačuje, že by sa mohli realizovať. Včera sme sa e, pri stretnutí so spravodajcom uzrozumeli na balíčku, kde sú také dve najpriechodnejšie e, pozície. Chceme to popoludní dohodnúť Rád by som mal vašu podporu pre túto otázku. Teraz vám e, odovzdávam slovo e, najprv tieňoví spravodajcovia za EPP, pán Káza. Ďakujem, pán predsedajúci. E, dobré ráno. Áno. Našli sme zhodu, pokiaľ ide o určité kompromisné pozmeňujúce návrhy, ktoré sú navrhované podporíme my e, napríklad ako EPP kompromis A, pretože si myslíme, pretože táto iniciatíva je podľa nás veľmi dobrá a mala by, si, mala by získať našu podporu. Takisto sa zhodneme na kompromise C, ale bohužiaľ nie je možné podporiť kompromis B. Potrebujem viac prostriedkov respektíve nemyslíme si, že je potrebná ďalšia analýza, to by boli vyplýtvané prostriedky. Mali by sme zabezpečiť dobré fungovanie našich agentúr a preto podporíme všetky pozmeňujúce návrhy. A musíme naďalej podporovať všetky tie programy, ktoré podporujú boj proti nezamestnanosti Ehm, pokiaľ ide o, o pilotné projekty, našli sme zhodu k jedn... Každá skupina jednoducho e, môže vybrať svoj, svoju preferenciu. Budeme ehm, za, pokiaľ ide o tento Pán Pirinsky za SAD e, tu nie, ale je tu, zastupuje ho Jutta Steinruck. Budem veľmi stručná. Spravodajca do veľkej miery o, pomenoval alebo odzrkadlil aj e, stanoviska SAD. Jednoducho e, rada navrhuje priveľa krátenia v oblasti rozpočtu za, pre zamestnanosť. Preto pre nás ako skupinu Toto je nepriateľné. Bolo by nezodpovedné, situáciu, keď sa pozrieme na situáciu v členských krajinách, pretože komisia navrhuje veľmi reštriktívny rozpočet. SAD predložilo množstvo pozmeňujúcich návrhov, e, jedna vec sú teda prejavy, ale druhá vec e, sú skutočné investície do boja proti e, nezamestnanosti mladých. K pilotným projektom máme rovnaký názor, kategorizácia, komisiu do, pre e, také priechodné e, projekty, to je dobrý nápad pre nás, e, tá tzv. detská záruka na boj proti e, chudobe detí, to by sme podporili. Podpora je tu, pokiaľ viem, i zo strany ďalších frakcií. Ďakujeme. Ulrike Trebezius. Ďakujem, pán spravodajca. Za moju skupinu návrh rozpočtu ide, pre nás ide ten návrh rozpočtu dobrým smerom. Návrh komisie rešpektuje viacročný finančný rámec a využije, využíva flexibilitu v rámci tohoto rámcu, rámca. E, ten návrh zohľadňuje rast. A pre nás je veľmi dôležité, že je tu i integrácia preverovania jednotlivých e, výkonov v rámci tých položiek. Hovorilo sa, že vysoká nezamestnanosť mladých v krajinách juhu Európy je problémom. To nesmenšíme, ale tým, že tam budeme investovať len viac peňazí, musím, musia sa v týchto krajinách realizovať reformy. Naďalej sa musíme zaoberať tým, aké dopady tie chybné uh, chybné e, ťahy v konštrukcii spoločnej meny e, za mnohé veci, e, ako povedali mnohí, je zodpovedné euro. My v EKR vnímame návrhy rozpočtu, pokiaľ ide o platby a vyčlenené platobné prostriedky, ktoré presahujú ten návrh komisie, tak podľa nás už ten návrh komisie využíva manevrovací priestor a pre nás je to tak, že bude málo manevrovacieho priestoru. Treba dbať na to, aby u jednotlivých pozícií sa konzekventne tie jednotlivé e, krátenie sa zvýšeniami na iných miestach kompenzovali. Ďakujem. Za Alde Marian Harkin prítomná nie je. A teraz za e, GUE je na rade patrí Klearik, ten tu nie je tak. E, zelených Tamáš Mezerič tu nie je. A teda e, pani Remke môže e, sa ujať slova. E, mnohé veci sa ešte spomínali. Chcem ešte e, povedať čosi k iniciatíve zamestnanosti mladých. Veľmi dôležitá iniciatíva v minulom legislatívnom období. Všetci sa zhodneme, že nechceme, aby sa prostriedky len tak e, použili, lebo sa, sú určené na použitie. Musíme jednoducho byť i e, rezolutní v tom, že chceme na úrovni európskej záruky, pokiaľ ide o financovanie, pokiaľ ide o vytvorenie e, kontinuity a bezpečnosti pre, pre príjmov, pre príjemcov v krajinách, ktoré príjmajú prostriedky. Tu je dôležitá silná pozícia k pokračovaniu financovania Eh, v iniciatíve eh, zamestnanosti mladých. Spomenuli sa projekty v jednotlivých českých krajinách, tie programy začali dosť neskoro a miera čerpania trvala dlhšie, než eh, absorpčná kapacita nebola tak rýchlo rozbehnutá, ale potrebujeme sa podrobne pozrieť na to, čo fungovalo a čo nie a zlepšovať programy, ale naďalej musíme E, zachovávať e, financovanie a za náš výbor a parlament vysielať veľmi silný signál, že chceme podporiť nezamestnaných mladých v krajinách, kde nezamestnanosť e, dosahuje horibilné čísla. Pre nás sú tieto pozmeňujúce návrhy v tejto súvislosti rozhodujúce. Ďakujem. Ďakujeme a keďže EFTD tu nemá nikto, nie je žiaden tieňový, ENF, Pani Bico to takisto neprítomná, takže udelím slovo Brigitte Burguňo za uh, generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť uh, z komisie. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať tomuto výboru za vyjadrené obavy a všetkým poslancom sa takisto poďakovať. Máme podobné obavy, čo sa týka navrhovaného krátenia zo strany rady a to, či dokážeme naozaj implementovať niektoré z našich programov následne, čo sa týka uh, podpory jednotlivých riadkov. Na druhej strane by som chcela upozorniť na to, že komisia hodnotí to, že návrh rozpočtu bol pomerne opatrne a dobre premyslený a dobre vyvážený a podľa nášho predpokladu to vychádzalo aj z absorpčnej kapacity, konkrétne čo sa týka e, tých členských štátov v oblastiach vzdielaného riadenia programov. A čo sa týka aktuálnej fázy e, v porovnaní s predchádzajúcim programovacím obdobím 2007 až 2013, aj vzhľadom na aktuálne programovacie obdobie 14 až 20, teda aktuálna situácia, čo sa týka e, dosiahnutých žiadostí o preplatenie. Je tu strop 25%, sú tu nové pravidlá pre nové obdobie. Vzhľadom na to všetko podľa potrebujeme ďalšie vyčlenené finančné prostriedky v porovnaní s tým, čo sme požadovali v návrhu rozpočtu. Takže chceli sme upozorniť iba na to, že uznávame, že sú tu problémy, čo sa týka rastu zamestnanosti a tak ďalej v Európe, ale to nie je niečo, čo by sme spochybnili v žiadnom prípade. Ale je tu otázka absorpčnej kapacity, ktorá má svoje limity. Takisto sú tu pravidlá, ktoré mali členské štáty problémy s uplatnením v rámci programov, ktoré išli cez spoločné vedenie ešte stále máme s tým určité problémy. A k tomu ešte pridáme ďalšie finančné prostriedky, to nutne nepomôže vyriešiť všetky tieto problémy, ktoré ste spomenuli. Sú to skutočné problémy nezamestnanosti a integrácie. Oh a boja proti chudobe, čiže chcel by som upozorniť na to, že oceňujeme vašu podporu a vaše obavy, ale neznamená to, že nutne potrebujem viac finančných prostriedkov vyčleniť v porovnaní s tým, čo sme navrhli v návrhu rozpočtu. Čo sa týka kratenia rozpočtu, tu súhlasíme s tým, že ak by sa navrhli ďalšie kratenia v porovnaní s tým, čo sme my navrhli, mali by sme s tým problém. Takisto, eh, čo týka aj podobné hodnotenie, ak nedostaneme viac vyčlenených prostriedkov. My to vyhodnočujeme tak, že máme dostatok platobných prostriedkov. Čo sa týka ďalších e, viazaných prostriedkov, neviem teraz sa vyjadriť e, k tejto veci, pretože ako viete, v rámci viazočného finančného rámca pôvodne rozhodnutie v nariadení bolo také, že by sa to malo vyhodnotiť v rámci strednodobého hodnotenia viacročného finančného rámca a komisia zatiaľ ešte nezaujala stanovisko v tejto veci, čo sa týka strednodobého hodnotenia veročného finančného rámca. Bude to v nadchádzajúcich dňoch, takže momentálne vám neviem povedať, aké je stanovisko komisie v tejto veci. Samozrejme, čo sa týka e, programu e, podpory mladých, je dôležitý, vyhodnocujeme ho, priniesol už doteraz vynikajúce výsledky, dôležité výsledky, čiže hodnotíme veľmi pozitívne tento program podpory mládeže, ale čo sa týka e, navýšenia záväzkov roku 2017. Tomu sa ešte neviem vyjadriť, pretože komisia sa ešte nevyjadrila k tejto veci. Ďalšie dve veci, na ktoré by som chcela upozorniť. Čo sa týka tzv. EASY program, komisia sa rozhodla, že na rok 2017 v rozpočte chcela nájsť novú rovnováhu medzi jednotlivými časťami a uprednostniť mikrofinancovanie. Tu sú naliehavejšie potreby tak to vyzerá aj celkový trend, takže na, momentálne tu bol určitý pokles na e, strane toho programu Progress, takže e, chceme teda zvýšiť vyčlené prostriedky v rámci programu Progress, to oceňujeme, ale opäť je tu určitý strop, nemôžeme jednoducho tlačiť jeden na úkor druhého. My chceme e, skôr podporiť mikrofinancovanie, tam je väčší záujem. Čo sa týka agentúr, ako ako viete, komisie je viazaná oznámením komisie z roku 2013, čo sa týka zdrojov a predovšetkým e, pracovných miest v rámci agentúr, takže tu môžete očakávať stanovisko komisie, ktoré asi nebude podporovať vaše pozmeňujúce návrhy. Napriek tomu, že chápeme, aké sú tu potreby a vieme, že agentúry majú problémy. E, Mm, stanovisko komisie sa nemení, je také isté ako vo znamení z roku 2013. E, sme viazaní požiadavkou zníženia stavu o 5 tak ako sa to týka ostatných inštitúcií. A ešte som teda nevidela ten kompromis, o ktorom hovoríte, takže sa k nemu nemôžem vyjadriť, ale všeobecne by som chcela povedať a doplniť, že čo sa týka pilotných projektov a prípravnej činnosti, dostali ste stanovisko komisie už e, aspoň teda tak, ako sme to predložili, dostali my. Vo väčšine prípadov môžeme podporiť a súhlasiť s vašimi návrhmi, ale v mnohých prípadoch naše hodnotenie situácie je také, že tie aktivity, ktoré vy navrhujete, sa dajú už teraz uh, podporiť v rámci existujúcich základných aktov, čiže ako také pilotné projekty pre nás by sa veľmi ťažko realizovali, pretože už teraz sa dajú zafinancovať a podporovať iným spôsobom. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Komentár bude nasledovať. Teraz má slovo pán Tomás Mann. Vždy hovorím, pozrite sa na parlament. Vysielajú nás na internete, pozrite sa, čo robíme na internet, pretože rada je tá, ktorá brzdí e, e, európsku súdržnosť, tak všetci to môžu vidieť práve na internete e, z našich rokovaní. Na záver vždy to, či rada povie, že nie sú peniaze a tak ďalej a zostanú pri tej lirike. To je dobrý príklad. Tukrát tá stručná diskusia, ktorá tu prebehla, na, roz, jednoducho až e, s výnimkou jednej frakcie, všetci sme povedali, že toto si e, nedovolíme tolerovať. V každom prípade pre nás je dôležitá otázka, či rozpočet rozpočtový výbor e, podporí všetko toto, pretože za normálnych okolností on znáša zodpovednosť. My tu máme e, stanoviska a tie potom ignorujú. Musíme dbať na to, aby sme v každom prípade e, sa nezdialili od svojich pozícií. Politika zamestnanosti, e, tu zapojíme i pána Junkera, tu musia byť na to prostriedky. Komisia tu musí byť na našej strane. O podrobnostiach možno hovoriť neskôr. Potrebujeme silný odpor proti tým, ktorí chcú e, zabrániť dobrým výsledkom. Podporujem preto takúto líniu. Teším sa e, na možnosť e, vystúpiť, že som vystúpil v tejto stručnej rozprave. A teším sa e, na väč, jasnú väčšinu. Ďalšie prihlášky do diskusie? Nie je tomu tak, tak na záver ešte poviem, čo si k stanoviskám. Včera tu prebehla diskusia o jednej rozpočtovej kapitole týkajúcej sa nezamestnanosti mladých. E, už v úvode je tu polovičná e, redukcia a to logické nie je. Nie je to logické. V rámci viacročného rámca, nie som teraz rozpočtár, pripúšťam to. Vždy som celý život nenávidel porady e, k rozpočtom a to, tomu je tak aj tu, ale je, chcem jednoducho apelovať skôr na ľudský sedliacký rozum programy, ktoré nemôžu prebehnúť od začiatku v, a zabrať, e, mať dopad e, na začiatku obdobia až niekedy v uprostred, e, tak u nich je jasné, že tá miera čerpania, miera absorpcie narastá. A keď teraz povieme, že budeme škrtať rozpočtové riadky v oblasti nezamestnanosti mladých takmer o polovicu, je to signál zlý pre financovanie už spustených programov za tie programy, ktoré sa ešte na novo spustia, aj pokiaľ ide o dobre finančné vybavenie. Nemusím byť rozpočtár, aby som tu jednoducho tieto otázky zodpovedal zdravým e, sediackým rozumom. Jednoducho potrebujeme túto rozpočtovú kapitolu udržať na úrovni e, minimálne z roku 2015. Tým sa treba zaoberať a podnety zo strany Tomasa Mana považujem za veľmi dôležité. Nemali by sme sa dnes snažiť prijať len rozhodnutie, ale mali by sme sa snažiť so spravodajcami dohodnúť sa s hlavným spravodajcom v rozpočtovom výbore pánom Gajerom, aby sme ešte aj ústne raz zdôraznili, ako veľmi e, nám záleží na tom, aby v oblasti v inkluzie a nezamestnanosti mladých dostali rozpočtové kapitoly, ktoré tie úlohy i zohľadňa. Potrebujeme tu viac e, európskej prítomnosti. Tu pán Mann má pravdu. Takisto Ulrike Trebesius. Nemožno jednoducho e, vyčítavať veci z tituliek v v nejakých e, denníkoch, kde, ktoré len tak, kde len tak Štiglic hovorí, že euro nefunguje, potrebujeme tu dodatočné nástroje. Ja poviem viac demokracie, iní povedia viac e, riadenia. Tu sa môžeme sporiť. Nefunguje riadenie tohto celého priestoru len cez spoločnú menu. To jednoducho treba v tejto rozprave povedať. Nemôžeme sa ale potom E, postaviť a povedať, že keďže nefunguje euro, že treba školiť e, a škrtať u programoch nezamestnanosti mladých. Keď tvrdíme, že táto situácia, kde sa čoraz viac ľudí dištancuje od Európy, pretože sa e, slubuje, sú tu sľuby k bezpečnosti a rastu, musia ísť investície do sociálnych vecí a v zamestnanosti to táto rozpočtová rozprava práve činí. A preto vás prosím, aby tu bola dnes podpora, aby naša pozícia výboru pre zamestnanosť vo vzťahu k týmto úlohám sme si plnili naše záväzky voči iným inštitúciám. Ďakujem vám. Dnes popoludní hlasovanie k tomuto bodu. Myslím, že o pol, o pol piatej. Ďakujem. A teraz prejdime e, k občiansko-právnym usmerenia v oblasti robotiky. E, bod 6. E, Adam Koža je sám spravodajcom, nie je však ešte prítomný, čo vedie k problému. Budeme musieť nejaký ďalší bod zaradiť ako prvý, ak je tu Pani Boelen nie je ta, tu takisto ale? Pán Neokles. Tomas, είμαι εδώ για την, να αντικαταστήσω την Λίν. Ε, θα καταθέσω την εισαγωγή της Λίν. Δεν θα, δεν... Ďakujem pekne. Zastupujem Lin. Eh, nemohla dnes prísť a preto eh, ju teraz nahradím pokiaľ ide o kvalifikácie vo vnútrozemskej plavbe. Ak súhlasíte, môžeme začať s týmto. Uznávanie profesijných kvalifikácií v vnútrozemskej plavbe. Pán predseda, len sa chcem uistiť, že tému robotiky prebereme ešte dnes do poludnia. Hej? Samozrejme, ale uh, dal by som teraz na poradie uh, bod 7, pretože spravodajca Adam Koza tu ešte nie je. Uh, spravodajcu by sme potrebovali totiž. Jednoducho prehodíme body. Súhlasíte? Pani McIntyre. Ja som chcela upozorniť na to, že trošku predbiehame. Náš program je 10 hodín Mali by sme začať diskusiu o rozpočte až teraz a téma robotiky mala byť diskutovaná v podstate 10.20, takže je trošku nekorektné povedať, že neprišiel, pretože v podstate podľa programu to ešte ani nemal byť. Títo Briti vždy len brzdia. Ja som sa jednoducho ponáhľal e, vyhrať, získať čas aby sme všetko postíhali. A zase sú tu Briti. Takže dobre, dáme si 5-minútovú prestávku. Niekto by sa mohol postarať o to, aby Adam Koza sa teda včas dostavil do miestnosti. OK, eh, erst, erst mal 5 Skúsme s 5 minútami.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 schwingen habe, ja. Aha. So, dann haben wir jetzt... Takže spravodajca už prišiel medzi nás a teda by sme mohli požiadať Davida Kazu, aby sa ujal slova. Mimochodom, pán predseda, on je na čas. E, e mal to začínať 20 a je 15 a on už je tu. Dobre, ale ako už známe zo stretnutia koordinátorov, ja sa vždy snažím všetko tlačiť e, čo najrychlejšie a e, bolo by dobré, aby tu boli všetci prítomní, aby sme mohli trošku rýchlejšie prebehnúť celý náš pracovný program. Dobre, takže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 mint ahogy az előre Ďakujem pekne, pán predseda, prišiel som o 5 minút skôr, ako to bolo naplánované. Ja som sa teda snažil. Chcel som v každom prípade prísť na čas. Chcel by som vás všetkých eh, privítať po letnej pauze. Dúfam, že všetci ste si v lete oddychli. Téma, ktorú mám na starosti, je v podstate dosť zvláštna. V zásade sme sa trošku vzdialili od tejto témy. Keď sa zamyslíme nad robotikou, vyvoláva to dosť zvláštne asociácie, ale keď si to úprimne priznáme, je to predsa len e, zrejme jedna z najdôležitejších tém budúcnosti. Robotika už e, aj v súčasnosti je veľmi významnou témou. Myslím, že Gestorský výbor, výbor pre právne veci, neodvedol úplne vynikajúcu prácu. Nedá sa to takto povedať. Teda predpokladám, že naša správa, naše stanovisko musí byť dosť rozsiahle. Je, teda v pôvodnom návrhu je e, viacero dosť zvláštnych formulácií. Ja som e, zodpovedný za politiku zamestnanosti ja ako poslanec vo výbore EMPOL, teda moja úloha spočíva v tom, aby som predkladal návrhy v tomto zmysle. Konkrétne sa venujem piatim bodom, ktoré zdôrazňujem. A chcel by som tri z nich teraz sa podrobnejšie rozviesť, pretože ich považujem za mimoriadne dôležité. V súvislosti so zamestnanosťou by sme mali venovať pozornosť týmto trom oblastiam. Poprvé, konkurencieschopnosť pracovnej sily, teda ako robotika môže pomôcť človeku, e, nie ako nahradiť človeka. Robotika by mala pomôcť e, človeku lepšie pracovať. Nejde tu o náhradu, ide o vylepšenie. Isté, že Dá sa predpokladať, že človek bude pracovať rýchlejšie, bude inteligentnejší, bude pracovať lepšie, keď sa mu nahradí nejaká končatina, ak napríklad dostane robotickú ruku. Otázka je, ako sa k tomu postavíme, alebo iný príklad, napríklad ľudia s postihnutím. Tí sú v súčasnosti znevýhodňovaní a vďaka robotike títo ľudia v budúcnosti e, môžu byť e, možno silnejší. Ich pozícia sa môže posilniť porovnať ľuďmi bez postihnutia. Teda týmto otázkam sa rozhodne musíme venovať. Ďalej, ďalšia dôležitá téma, ktorá nás najmä zaujíma, je to, či robotika v budúcnosti bude môcť prispieť k tomu, aby e, sa strátali pracovné miesta, či robotika bude alebo nebude ohrozovať pracovné miesta. Ehm, a či nové technológie budú schopné vytvárať nové pracovné miesta, či týchto pracovných miest bude viac alebo menej, alebo či bude panovať rovnováha. Mnohí sa boja strojov, automatizácie. Mnohí ľudia sa boja že sa stratia pracovné miesta. Ja som si prečítal množstvo štúdií a všetky štúdie dokazujú, že sa nemusíme bať. Robotika, automatizácia bude vytvárať ďalšie pracovné miesta a v konečnom dôsledku e, dosiahneme rovnováhu. My, rozhodovacie orgány, musíme preskúmať tieto otázky už teraz, e, ako sa k nim postaviť. A Ďalšie dve otázky navzájom e, úzko súvisia. Musíme do legislatívy e, zapracovať také opatrenia, ktoré zabránia e, rušeniu pracovných miest. Robotika môže byť nákladov efektívnejšia, môže zvýšiť rýchlosť výroby a preto sa nedá vylúčiť, že by sa pracovné miesta strácali. Mm, teda zrejme bude nutné trošku sa v tomto smere zmieriť s tými obmedzeniami. Vo svojom návrhu sa venujeme otázkam vzdelávania a tiež školstva. Musíme teda ľudí informovať dostatočne o tom, čo presne znamená robotika, čo znamená automatizácia, aby mali jasný prehľad o tom, čo ich čaká. A ešte, ak dovolíte, jedna poznámka prvom bode hovoríme o tom, či robotika automaticky znamená blahobyt. Mne sa páčia sci-fi filmy, aj knihy. Celkom iste aj um, moji kolegovia videli mnoho filmov, kde roboty zvyšujú kvalitu života, životnú úroveň, život bude pohodlnejší, zjednodušia sa mnohé procesy vďaka robotom. Myslím, že by sme sa mali uberať práve týmto smerom. Mali by sme sa teda alebo rozhodnúť, či a ako e, sa politicky postavíme k týmto otázkam. V každom prípade e, si to bude vyžovať veľkú dávku zodpovednosti. Ďakujeme pekne. A teraz mene SAD Guillaume Balas. Oui, merci, monsieur le... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za, za odvedenú prácu k návrhu stanoviska, ktorý nám dnes predkladá. Prvý aspekt, čo sa týka tejto správy, jeho názov trošku taký zavazajúci, pretože sú tu občianskoprávna zodpovednosť robotov. Všetky prvky sú teda veľmi dôležité, aké tu sú sociálne dôsledky robotizácie a to, ako s tým naložíme. Integrácia toho všetkého jednoducho nie je taká jednoduchá. Ak sa k tomu máme vyjadriť, myslím si, že by sme eh, mali jednoducho to poňať tak široko plošne, teda m, mm, širší záber a hĺbší záber. A teraz z toho, čo povedal pán Kaza o tom, o čo tu ide, súhlasím s tým, ale som menej optimistom. E, drony, ktoré vám dnes môžu doniesť, doviesť tovar, vozidla bez šoféra, autobus, bez vodiča. To nie je sci-fi, to je už súčasnosť a tie príklady, ktoré som uviedol, že existujú v praxi, či už na tej experimentálnej úrovni alebo aj na komerčnej úrovni a podľa e, štúdií o dopade na zamestnanosť tie výsledky sú kontroverzné. Niektoré výsledky štúdií sú katastrofické, tvrdia, že e, bude robotika znamenať 80 straty pracovných príležitostí a e, náhrada jednak desiatim. Iné štúdie sú oveľa miernejšie a tvrdia, že áno, možno sa podarí nájsť rovnováhu. V každom prípade tieto štúdie naznačujú, že politici budú musieť konať, ak chceme sa postarať o to, aby robotizácia bola na prospech humanity a nie ju destabilizovala. A z tohto pohľadu Zdá sa, že sú tu všetky tie výzvy, ktoré súvisia poprvé s definíciou toho, čo je robot, čo je veľmi dôležité, pretože keď hovoríme o robotizácii, keď hovoríme o, často aj o digitalizácii, keď hovoríme o úlohe počítačov, je to to isté, alebo sú to rozdielne veci? Automatizovaný systém je robot, alebo nie? Potrebujeme umelú inteligenciu, čiže definícia je veľmi dôležitá preto, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Druhý prvok, o, o ktorom hovoril pán Kaza, všetky otázky, ktoré súvisia s e, tým e, robotizovaným častiam, ktoré môžu ľudia využívať, či už v zdravotníctve sú to novinky, e, a ktoré sú identifikované v správe Jury. Potom sú tu sociálne aspekty. V každom prípade musíme minimálne hovoriť o problematike, nie je nutne nájsť riešenie, ale aspoň hovoriť o problematike, ktoré súvisí s otázkou sociálnej bezpečnosti a s daňovými otázkami ktoré súvisia s e, vznikom alebo s výskytom robotiky a eventuálne náhrady ľudí robotmi, pretože e, musíme nájsť správne od, e, odpovede na tieto výzvy. Ďakujem pekne. Elgar Stevens. Pani McIntyre. Ďakujem pekne. Pán predseda, hovorím v mene nášho tieňové, tieňovej spravodajkyne Helga Stevens. Je mi ľúto, že tu dnes nemôže byť, ale v jej mene by som naozaj chcela privítať stanovisko pána Kozu. Sme veľmi radi, že ho môžeme podporiť. Myslím si, že všetky nové vynálezy a technický pokrok prinášajú so sebou ako hrozby, tak aj príležitosti. A je to otázka toho, ako môžeme požívať výhody z toho, že e, roboty budú ľuďom pomáhať rôznymi spôsobmi v oblasti priemyslu, vo fabrikách je už preukázané, že môžeme vo veľkej miere zvyšiť produktivitu aj konkurencieschopnosť. A to pomáha tvorbe pracovných príležitostí. Takže členovia tohto výboru boli v marci v San Francisku a tam videli priamo, ako roboty a ľudia úspešne spolupracujú. V Amazone boli zavedené roboty už v roku 2012 v skladoch a produktivita prudko vzrástla ale zároveň Amazon zdvojnásobil počet svojich pracovníkov. Nepokles, neklesol počet pracovníkov, čiže roboty umožnili Amazonu vytvoriť kvalitnejšie pracovné miesta pre svojich pracovníkov, zatiaľ čo roboty robia tú nudnú, opakovanú prácu presúvania tovarov z jedného miesta na druhé, ktorá sa dá automatizovať. Čiže toto je dobrý príklad toho, ako ľudia a roboty môžu spolu pracovať. A v u nás e, v západno West Midlands v Spojenom kráľovstve je firma Jaguar Land Rover a táto firma investovala asi 10 miliard libier do technológií za posledné 10 ročie a e, výrobcovia vozidiel e, sa stali najproduktívnejšími pracovníkmi v krajine. To znamená, každý, kto pracuje v automobilovom priemysle, Jaguar Land Rover, vytvára asi 100 tisíc librovú hodnotu pridanej hodnoty za rok a produktivita stúpla o 35 za 5 rokov a je dvojnásobkom národného priemeru v Spojenom kráľovstve. A produktivita je jeden z problémov, ktorým sa potýkame v Spojenom kráľovstve, čiže ak môžeme použiť roboty na zvýšenie produktivity, ukázalo sa, že tým sa aj zvyšuje počet pracovných miest. Takže rovnako ako digitálny jednotný trh prináša so sebou výzvy, aj hrozby a príležitosti, nemali by sme sa báť zmien Mali by sme prispôsobiť pracovné prostredie, mali by sme uvítať zmeny, musíme naďalej chrániť zamestnancov, ale podľa mňa môžeme vytvoriť viac kvalitnejších pracovných miest tým, že využijeme príležitosti, ktoré prináša robotika alebo robotizácia. Ďakujem. Dovolte jednu poznámku. Diskutujeme teda o hospodárskych e, prínosoch. Potom by som sa potreboval nadýchnuť. a môžeme pol hodinu o tom hovoriť, alebo hovoríme o dopadoch e, v oblasti občianského práva. Ja si myslím, že ide o občianské právo a aspekty občianského práva v robotike, takže poprosím tieňových, aby sa venovali tejto problematike. Ak nie, tak áno, samozrejme, môžeme to spraviť v Bratislave, bolo tam 1500 a teraz tam 2800 uh, e, nových pracovných príležitostí, takže to z tohto aspektu. Ale opakujem, hovorme teda o dôsledkoch uh, občianskoprávnych robotiky a nie o ekonomických dôsledkoch. Marian Hanken, nech sa páči a Renata Weber bude hovoriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa takisto chcela poďakovať pánovi Košovi za návrh stanoviska Myslím si, že v ňom uvádza viacero tém, ktoré sú veľmi relevantné pre náš výbor, ktorý pojednáva o sociálnych aspektoch robotiky, zamestnanosť, vzdelávanie, nezamestnanosť. A musím povedať, že ja sama mám viacero obáv a som veľmi rada, že pani Delvo prišla s touto myšlienkou e, správiť vlastnej iniciatívy, pretože naozaj je relevantné hovoriť o umelej inteligencii a o jej dôsledkoch vrátanie dôsledkov na trh práce, teda dôsledkov robotizácie a umelej inteligencie na trh práce. Nikto nepochybuje o tom, že v obmedzenom rozsahu robotizácia nám v veľkej miere môže pomôcť. Myslím si, že hlavnou otázkou je to, či v tom okamihu, keď budú roboty všade a vo veľkom, či to nebude mať dopad len na zamestnancov, ale na celé hospodárstvo, pretože pravdou je to, že nezamestnanosť ak si predstavím tento katastrofický scenár, 40 pracovných miest zanikne v dôsledku robotizácie, ale e, zamestnanosť či nezamestnanosť ovplyvňuje nielen kvalitu života ľudí, ale má dopad aj na hospodárstvo. Ako viem, e, roboty nič nekupujú. Ľudia potrebujú mať dosť peniazy, aby nakupovali, aby hospodárstvo fungovalo. A preto keď hovoríme o umelej inteligencii, keď hovoríme o robotoch, musíme to robiť v kontexte všetkých zainteresovaných a jednoducho tá podnikateľský aspekt musí byť prítomný, pretože samozrejme vždy tu bude akási snaha investovať stále viac a viac do takýchto inovatívnych vecí, ktoré zo krátko alebo strednodobého hľadiska nám prinesú veľké výhody, ale z dlhodobého hľadiska budú znamenať stratu pre všetkých. Jedna konkrétna otázka, a myslím si, že o tom budeme diskutovať s pánom Košom, s našim spravodajcom, zdá sa týka tej predstavy určitého obmedzenia alebo zákazu v určitých oblastiach. Ja nie som presvedčená o tom, že by to mohlo fungovať. Možno, že to v krátkodobom horizonte funguje, ale pravdou je, že z dlhodobého pohľadu sa vždy nájdú spôsoby, ako obísť takéto zákazy či obmedzenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Gabi Cemer za GUE. Ďakujem pekne pánovi Kozovi za predložený návrh stanoviska. Myslím si, že to je téma, ktorá, keď sa pokúsime zamyslieť na ňou z pohľadu sociálneho výboru, predsa len sa musíme k tomu postaviť správne. Amazon pôvodne mal túto vizionárskú myšlienku, priam utopistickú myšlienku, ale trošku tak postavil na hlavu. Pán Koza, vy ste hovorili o tzv. super, super ľuďoch, ktorí sa môžu vytvoriť a samozrejme umelá inteligencia bola tým východiskovým bodom, pretože máte inteligenciu strojov, ktorú využívajú ľudia, ktorí poskytujú tú ľudskú inteligenciu a zmiešava sa to. Čiže tu viacero otázok, ktoré e, sa týkajú úlohy ľudí v procese výroby. To sú tie otázky, kto sa bude podielať na racionalizácii, do akej miery a ako E, bude vyzerať táto reorganizácia, ktorá povedie k vyššej produktivite, vyššej produktivite napríklad v automobilovom priemysle, e, čo tak aspekty sociálne alebo mzdové v tejto oblasti. Otázkou ostáva, o čo tu ide v oblasti sociálnej ochrany zamestnancov. Nemeckí zamestnanci hovorili, že s digitalizáciou je potrebné radikálne znížiť pravidlá o pracovnom čase, odkloniť sa od tých pravidiel, ktoré máme v EÚ, podľa ktorých je všetko potrebné znovu zvážiť. E, v takejto situácii jednoducho takúto ochranu žiac nepotrebujeme. Potom otázka flexibility, flexibility práv zamestnancov. To je obrovský kus práce, ktorý nás čaká a obrovské témy, o ktorých musíme hovoriť ja som za pokrok, ja som za to, aby sa práca uľahčovala tam, kde je to možné, tam, kde to dáva zmysel. Ale vytvárať ilúziu, že v tom je všetko iba dobré a že to je ten nový odvážny svet a nič zlé e, to neprináša, to asi nie je celkom správne. Musíme zvážiť aj, kde sú tie negatíva, napríklad digitalizácie internetu. Som vďačná pánovi Kozovi, že spomenul to, čo spomenul v bode 3, pretože sa musíme baviť aj o tom, do akej miery otázky inklúzie a pochopenia e, ľudí, ľudí s postihnutím a to, ako sa im dá pomôcť, e, aby neboli vylúčení z trhu práce. To sú veci, o ktorých by sme mali hovoriť a chcem len upozorniť na to, že rada budem pracovať na vašom stanovisku. Ďakujem pekne v mene zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za predstavenie tohto stanoviska. Ak dovolíte, hoci nechcem zachádzať hlboko do filozofických diskusí, ktoré súvisia s touto problematikou, predsa len by som sa chcela vyjadriť pretože všetci sa zhodneme na tom, že to bude znamenať obrovské zmeny nielen na trhu práce, ale v ďalších oblastiach spoločnosti v dôsledku digitalizácie, väčšej miery automatizácie, umelej inteligencie a všetkého toho, čo tu už zaznelo. A otázkou stáva, podľa mňa jednoducho si musíme zodpovedať túto otázku, či chceme nejak formovať tieto zmeny, alebo jednoducho sa chceme len prizerať a nechať trh alebo vonkajšie sily aby formovali, ovplyvnili tento prechod. Myslím si, že ako výbor pre sociálne veci a zamestnanosť e, sme v dobrej pozícii a my by sme mali byť tí, ktorí by mali e, zasiahnuť v týchto veciach. E, sú tu šance a veľký potenciál a zároveň však musíme zvažovať aj dopad na trh práce, ale, a to je tá hlavná otázka, ktorú sa musíme pozrieť. E, to by mať dopad na rovnosť e, našich spoločností. Keď si zoberieme e, vek industrializácie, industrializácia, automatizácia mala veľký sociálny negatívny dopad a viedla k nerovnosti európskych spoločností s väčším rozdielom a myslím si, že musíme sa kriticky pozrieť na to, aké dopady e, tento vývoj môže mať. Súhlasím však aj s druhým bodom tohto návrhu. Je to otázka toho, ako ľudské telo a robotika dokážu spolu fungovať a my chceme jednoznačne sa vyjadriť otázke nediskriminácie. To znamená, že ak ľudia e, používajú implantáty alebo protézy, e, aby neboli diskriminovaní, ale zároveň, ak sa ľudia rozhodnú nepoužiť také, nevyužiť takéto možnosti, aby ani e, oni neboli diskriminovaní, pretože sme presvedčení o tom, že napriek tomu, že sú tu technické možnosti, nemali by sme nikoho nútiť, aby ich využíval, a všetky, všetci by mali mať možnosť rozhodnúť sa pred seba, ako chcú žiť a aké možnosti chcú využiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, pani uh, e, Ticiana tu by mala vystúpiť, ale tu nie je za ANF e Uh, sa nikto neprihlásil, neviem, kto by mal za nich vystúpiť, takže pani Kozlovská, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám len krátku pripomienku do diskusie, pretože robotizácia, automatizácia, to sú javy, ktoré vedú k obrovským zmenám v našej spoločnosti, prinášajú vysoké nádeje, ale aj veľké výzvy so sebou, pretože hovoríme o vozidlách, autobusoch, behvodičoch, hovoríme o dronoch, ktorí dokážu distribuovať balíky, ale aj pizzu, ale zároveň zbierať informácie, hovoríme o, o robotoch, ktorí môžu fungovať v domácnostiach a pomáhať napríklad starším ľuďom, alebo ktoré by mohli zmeniť život ľudí s postihnutím. Hovoríme o protézach, hovoríme o diaľkovom monitoringu a zdravotníckej pomoci na diaľku. To všetko vyvoláva množstvo otázok ohľadom zodpovednosti a poistenia. Kto poniesie zodpovednosť za to, keď autonómne auto spraví chybu a spôsobí dopravnú nehodu? Kto bude zodpovedný, ak dron môjho dieťaťa, povedzme, spôsobí dopravnú nehodu, pretože vodič sa bude pozerať na dron. Kto poniesie zodpovednosť za to, keď niekto bude zbierať informácie pomocou drónu nezákonným spôsobom? Kto poniesie zodpovednosť za to, ak niekto využije medické zariadenie alebo nejaké podporné zdravotníckú pomôcku nesprávnym spôsobom a spôsobí újmu na zdraví? To znamená, otázka zodpovednosti a poistenia je veľmi zásadná v tomto kontexte. Sú tu všetky nové technológie, nové vynálezy vynálezy, ktoré sú súčasťou tzv. zdieľanej ekonomiky. Takže tu je nový právny aspekt, ktorý sme ešte neošetrili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pán Bach. a ja by som sa chcel poďakovať kolegovi Adamovi Košovi za odvedenú prácu hovoril o dôležitých otázkach a e, veľmi trefne vyjadril mnohé veci zároveň. Ďakujem kolegom za diskusiu, ktorá tu prebieha. Tento pozitívny prístup, ktorý, ako sa zdá, naberá táto diskusia napriek všetkým obavám a potenciálnym problémom, ktoré si uvedomujeme, e, je dôležitý, avšak o jednej veci sa podľa mňa dostatočne nehovorilo. Ja si myslím, že to má závažné dôsledky na systémy sociálneho zabezpečenia. Na jednej strane, a pán Baláš o tom hovoril, boli tu určité čísla a percentá, bude tu množstvo pracovných miest, ktoré zaniknú v dôsledku robotizácie, ale zároveň e, budú vytvárané možno nové platformy zamestnania, ktoré určite povedú k pracovným zlomám nevýhodným, kde budú rôzne možnosti vzťahov zamestnávateľ, zamestnanec so závažnými dôsledkami na systémy sociálneho zabezpečenia. A v podstate je tu medzigeneračný pakt. A ak máme takéto zásadné zmeny v krátkej dobe, ja sa obávam toho, že systém sociálneho zabezpečenia bude vystavený veľkému tlaku a dokonca e, je tu aj riziko, že skolabuje. Pozrite sa len na to, čo spravil Uber. E, tí, ktorí, aký to mal dopad na vzťah e, zamestn, zamestn, zamestnanecký vzťah. Nie všetci z toho majú prospech nielen z krátkodobého, ale ani z dlhodobého hľadiska, čo sa týka napríklad zdravotného poistenia alebo dôchodkových práv. Takže musíme myslieť do budúcna. Ďakujem pekne, Madlen. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán spravodajca. Ja si myslím, že táto problematika, táto téma je asi prvou, ktorá e, otvára novú éru E, o vízii našej spoločnosti, po tej spoločnosti pracovníkov, potom to bola spoločnosť e, tovarov. Jednoducho sa všetko predávalo. Teraz sa dostávame do tretej éry, naozaj skutočnej éry, kedy o, o ľudia a ich práca jednoducho Ehm, tento vzťah sa zmení, presunie sa práca na stroje, či už mechanizované, robotizované, automatizované, digitalizované, alebo uh, cez umelú inteligenciu transferuje sa táto úloha uh, algoritmu. A to je veľká neznáma. Musíme sa však s tým popasovať veľmi rýchlo, pretože pokrok ide veľmi rýchlo. A niektoré veci, ktoré sú napríklad v Spojených štátoch, e, vedú k tomu, že e, umelá inteligencia, e, že sa aj presúvajú mnohé úlohy. Takže čo sa týka právnej subjektivity, tu je dôležitá téma. Roboty, stroje, umelá inteligencia vytvárajú subjekty, ktoré sú úplne oddelené od človeka, nezávisia od človeka. A samozrejme z toho právneho pohľadu je to zásadná vec, pretože ak stroj nepatrí človeku, človek nebude zodpovedný. A tu sú úplne nová situácia, nová koncepcia. Musíme si položiť otázku, či akceptujeme od dnešného dňa dať právnu subjektivitu strojov ak človek e, bude v podstate e, mať z toho väčšie výhody, ak to uľahčí jeho prácu. To všetko, výhľadky, ktoré máme, svedčia o tom, že v prvom okamihu sa zvýši počet e, pracovných miest, v tom ďalšom období sa zniží počet pracovných miest a systém môže celý sa rozsypať. To znamená, zamest zamestnanosť a, e, je dôležitá, má veľký dopad na ľudí, na ich život a preto sa musíme rozhodnúť, či jednoducho akceptujeme tento princíp právnej subjektivity, autonómnej právnej subjektivity strojov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Rambros Vantulis. Είναι γεγονός πως η ρομποτική έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ďakujem pekne. To, že robotika nám prináša aj pozitívne e, súvislosti, e, je to kvalitné, ale musíme rozlišovať aj dve um, rôzne um, súvislosti jednak e, v priemysle, napríklad v automobilovom priemysle, sa čoraz viac rozmáha využívanie robotiky v takom zmysle, že sa v továrniach čoraz viac využívajú roboty, obrovské roboty, ľudia sa prepušťajú a zároveň um, sa čoraz viac rozmáha fenomén, ktorý znamená, že sa dajú všetky úkony uh, dlhodobo rozplánovať. Um, zároveň na druhej strane to znamená, že pracovníci nemusia vykonávať nebezpečné práce, e, napríklad striekanie uh, e, karoséry uh, nebezpečnými toxickými um, nátermi a farbami. Uh, robotika môže pomôcť eh, osobám s posunutím eh, v tom zmysle, že im vôbec pomôže dostať sa eh, na pracovný trh, nájsť zamestnanie. Ale robotizované procesy sú samozrejme veľmi drahé. Vyžaduje si to príslušné ehm, právne opatrenia, aby sa robotika správne využívala, aby mala pozitívne vplyvy na trh práce. Ďakujem. Dankeschön. Ich... Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo komisii. Luxana Adam z DG pre spravodlivosť. Ďakujem pekne. Ja tu zastupujem kolegyňu Luxana Adar a mám na starosti zmluvné právo pána vedrom riaditeľstva pre spravodlivosť. Kolegyňa e, je PN, preto ju dnes zastupujem. Chcel by som mene komisie povedať, že pripisujeme veľký význam celej tejto tematike robotiky, o ktorej je, tu dnes diskutujete o vašom výbore. Veľmi nás teší, že ste sa rozhodli vypracovať eh, správu z iniciatívy. Už v stratégii pre digitálny jednotný trh komisia zdôrazňuje, že otázka právnej zodpovednosti a objasnenie právnej zodpovednosti občianskej zodpovednosti je dôležitým predpokladom pre rozvoj internetu veci a pre nás to zahrňa aj otázku robotiky a umelej inteligencie. Teda rozhodne na tom pracujeme. Chcel som ešte ďalej zvorazniť, že sme vytvorili vzhľadom na rozsah tejto problematiky a mnoho rôznych um, podôb, aspektov, ktoré zahrňa táto problematika, aj v oblasti tovarov a služieb. Celostný prístup chceme, aby sme obsiahli všetky rôzne aspekty v reakcii komisie. Komisia už ohlásila vo svojej stratégii digitálneho jednotného trhu na tento rok, že sa chystá vyvinúť iniciatívu vo forme oznámenia a neskôr potom vyvinie aj ďalšie iniciatívy v tejto oblasti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. A teraz na záver ešte spravodajca, pán Kóza. Köszönöm a szót, elnök úr. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto diskusia pre mňa bola veľmi informatívna, um, plodná. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili Vo všetkých vystúpeniach som si našiel niečo zaujímavé. Téma je vysoko aktuálna aj ja s ohľadom na budúcnosť. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom za podporu. Ja som sa pokúsil poukázať na tie najdôležitejšie súvislosti v ďalšej fáze potom. Mm, celý text ešte eh, vycibrím s Zosrušníme návrhy, ktoré kolegovia predložili, sa budem snažiť zapracovať do svojho návrhu. Ešte jedna otázka, ak dovolíte. či ide o stratu pracovných miest alebo vytváranie nových pracovných miest, to sa nedá eh, zodpovedať jednou vetou. Musíme si k tomu zachovať otvorený postoj, Najskôr je potrebné vytvoriť rámec, v ktorom sa táto otázka bude primereným spôsobom spracovať a zodpovedať. Ďakujem za pozornosť a očakávam od kolegov pozmeňovacie návrhy. Ďakujeme veľmi pekne. Už eh, som spomenul um, že sme sa trošku vzdelili od eh, um, pôvodného zámeru tejto správy. Ja um, vnímam veľkú potrebu diskusie uh, na tému robotiky, uh, priemyslu 4.0, alebo novej priemyselnej revolúcie, alebo digitalizácie. Chcel by som upozorniť, že existuje pracovná skupina pre digitalizáciu vo výbore pre zamestnanosť a uh, tu chcem e, vyzvať všetkých, ktorí chcú o tejto téme diskutovať, e, aby sa zúčastnili stretnutia najbližšie. E, táto pracovná skupina zasadne 27.9. o 14. hodine. Prosím, zaznačte si toto kalendára. Veľmi by som sa potešila, ak by sme mohli s plnou verou diskutovať o rôznych aspektoch tejto problematiky. Naša správa, teda táto správa je zrejme iba prvým krokom v tejto oblasti ehm, dnes ani nedokážeme ešte odhadnúť, aké ďaleko siahle dôsledky bude mať rozvoj tejto oblasti do budúcna. A preto sa budeme musieť intenzívne venovať týmto témam aj v našom výbore. Teraz sa dostávame ďalej k bodu o uznávaní odborných kvalifikácií e, vo vnútornej ľudnej doprave. E, pani Bojlan tu nie je, zastupuje ju Neoglis nech sa páči, dávam ti slovo. Ďakujem. Zastupujem tu Lynn Boylan, ktorá z osobných dôvodov nemôže byť prítomná na dnešnej schôdzi a ospravedlňujem sa týmto za svoju neúčasť. Pokúsim sa čo najrychlejšie priblížiť jej postoj. Je dôležité dať slovo najmä tedem spravodajcom, zastupcom rôznych politických skupín a tiež je dôležité um, zohľadniť aj všetky rôzne stanoviska um, a potom posunúť tieto vyjadrenia aj spravodajkyni. Je známe, že um, vnútrozemská lodná doprava je dôležitou témou v Európe vzhľadom na bohatý výskyt eh, veľkých vodných tokov väčšiny členských štátov sa týka táto problematika vnútrozemskej lodnej dopravy. V stovkách miest a priemyselných eh, centier je veľmi dôležitý práve tento aspekt eh, vnútro zemskej lodnej dopravy v 21 členských štátoch, spomedzi 28 je e, tento sektor letnej dopravy najvýznamnejším priemyselnej oblasti, preto je dôležité stanoviť si jasné pravidlá aj z hľadiska e, najefektívnejšieho využívania e, tejto formy prepravy a je s ohľadom na ťažkosti, ktoré tu existujú. Vyžaduje si to osobitej kvalifikácie u pracovníkov, ktorí sa venujú napríklad riadeniu plavidiel. Eh, je to problém napríklad s uznávaním eh, kvalifikácií, diplomov eh, týchto lodných kapitánov. Taktiež sú rôzne postupy hľadiska uznávania odbornej praxe týchto mm, osôb je veľmi dôležité využiť všetky výhody vnútrozemskej lodnej dopravy a zároveň je potrebné dbať e, na dodržiavanie správnych pracovných podmienok v tomto sektore. Vnútrozemská lodná doprava je relatívne bezpečným a poľahlivým spôsobom dopravy a je dôležité zachovať ju preto. Vnútrozemská lodná doprava má množstvo rôznych výhod v porovnaní s inými e, druhmi dopravy, najmä je spolahlivá, energeticky účinná a tiež e, sa vyznačuje Eh, dobrými výhľadkami do budúcna z hľadiska zachovania svojho podielu na trhu. Je dôležité, aby pracovné podmienky v tomto sektore boli v každom prípade zohľadnené a tiež bezpečnostné predpisy. V tejto správe chceme obsiahnuť eh, tieto kľúčové prvky a chceme požadovať eh, spoločné uznávanie odborných kvalifikácií, aby sme podporovali aj dobrovoľnú mobilitu pracovníkov v tomto sektore a tiež, e, aby sme e, zachovali iba možno aj zvýšili podiel lotnej dopravy na celkovom mm, trhu dopravy. E, dôležité tiež je podporovať integrované bezpečnostné systémy pre všetkých pracovníkov, pre celú posádku týchto plavidiel. A tiež je potrebné obsiahnuť aj systémy varovania. Preto chceme požadovať spoločné kvalifikácie v tomto sektore Tiež je dôležité e, dodržiavať príslušné bezpečnostné pravidlá. Spravodajkyňa chce poukázať na dve dôležité súvislosti v tomto smere. Poprvé je potrebné vytvoriť integrovaný systém lodnej dopravy, ktorý by platil pre všetky vodné toky v Európe Mala by sa predísť fragmentácii a tiež e, malo by sa zamedziť e, nerovnosti príležitostí v tomto sektore. Okrem toho je dôležité aj e, vysporiadať sa s novými výzvami v tomto sektore. V každom prípade trhový podiel vnútrozemskej lodnej dopravy e, by sa mal zachovať, ale zároveň by sa mali zachovať aj bezpečnostné normy pri práci. Spravodajkyňa dúfa, že práca na tejto správe prispieje k dosiahnutiu týchto cieľov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz sa dostávame k tým spravodajcom v mene EPP. Dostáva slovo Adam Koza. Ten už tak odišiel v mene SAD. Dostáva slovo kolegyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí pani Žentýle. Eh, Vypočula som si slova Eh, kolegu, ktorý zastupuje spravodajkyňu. A súhlasím s tým, že je dôležité podporovať vnútrozemskú lodnú dopravu. Ak chceme v plnej miere využívať eh, tento sektor, strategicky významný sektor v Európe v plnej miere v snahe dosiahnuť rast. Ale predovšetkým, ak chceme mať čo najvyššie štandardy, eh, čo najvyššiu kvalitu spojenú s prácou v tomto sektore. Aj to by sme mali presadiť. Isté opatrenia. Ja spolupracujem so spravodajkyňou a vyrazujem si právo predsa len predložiť viacero návrhov e, na úpravu, teda viacero pozmeňacích návrhov. V každom prípade a mám plnú dôveru e, v našu spravodajkyňu. Chcela by som sa vyjadriť k téme, ktorá má podľa mňa z politického hľadiska veľký význam. Myslím, že to úzko súvisí aj s prácou našho výboru. Prvé dva roky tohto legislatívneho obdobia sme pracovali na dokazovaní strategického významu kvalitných pracovných miest. Ak máme kvalitné pracovné miesta, musíme ich ehm, prepojiť aj s dostatočne kvalitným ehm, vzdelávaním a tiež musíme zaistiť homogénny prístup v členských, členských štátoch. Hovorím to preto, že si myslím, že musíme zaistiť o niečo ďalej. Kvalitné vzdelávanie znamená, že je potrebné prijať kroky z hľadiska zvyšovania aktivity jednotlivých subjektov a tiež je potrebné zistiť čo najvyššiu výkonnosť e, tohto sektora. Musíme tiež e, mať dostatočnú víziu z hľadiska rozvoja a rastu tohto sektora. Ak totiž chceme, aby tento rast bol udržateľný a inkluzívny, musíme tomu podrobiť aj naše rozhodnutia. Myslím, že s tým súvisí aj politický aspekt. A síce musíme hľadať nové formy postupu. Ak totiž nepríjmeme správne rozhodnutia teraz, na úrovni nášho výboru bude dosť ťažké presadovať také politické rozhodnutia, ktoré budú mať za cieľ kvalitné pracovné miesta. Pokúsim sa vrátiť k tejto téme podrobnejšie vo svojich pozmeňujúcich návrhoch. Ak chceme teda dosiahnuť e, dostatočne vysokú mieru rastu, musíme zahrňať, zahrnúť do našej politickej agendy kvalitné vzdelávanie a tiež e, jednotný systém vzdelávania. Komisia, podľa mňa, pracuje príliš zdlhávo na svojich návrhoch eh, tzv. modrej ekonomiky. Teraz v mene ECR. Kolega Bašír, nech sa páči. Vážený pán predseda, chcel by som sa poďakovať spravodajkyni za jej prácu na tomto stanovisku o uznávaní profesionálnej kvalifikácii vo vnútro zemskej vodnej doprave. Ako vieme, pracovníci majú v tomto sektore problémy z hľadiska zaistenia uznávania profesionálnych diplomov, kvalifikácií a musia prekonávať zbytočné prekážky. Tento proces je napríklad vo forme špecifických miestnych poznatkov. Profesionálne e, školiace štruktúry sú v kompetencii členských štátov. Skupina ECR e, veľmi rada konštruktívne podpory e, opatrenia na menej zložité, e, menej administratívne komplikované opatrenia uznávania tejto kvalifikácií. Predovšetkým bezpečnosť e, však zdôrazňujeme v prvom rade. Nesmieme však zabúdať ani na to, o čo sa tu v skutočnosti snažíme. Snažíme sa prekonávať prekážky na jednotnom trhu. Nechceme vytvárať nové prekážky. Keď sa teraz pozerám konkrétne na pozmeňujúce návrhy pani Bojle, naša skupina má isté výhrady k proporčnosti niektorých pozmeňovacích návrhov, ako napríklad k návrhu 1. A v návrhu 11 napríklad by sme chceli zaistiť e, neprekročenie našich kompetencií v oblasti e, odbornej e, prípravy v členských štátoch a tiež mám isté výhrady k paušálnym podmienkám právnych aktov EÚ za účasti externých orgánov. Aj keď e, tieto orgány majú e, dobrú povesť, e, bol by som rád, keby sme uprednostili pôvodný text komisie. Ešte raz chcem poďakovať spravodajkyni za jej doterajšiu prácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu aj s ňou, aj s ostatnými tými spravodajcami. Ďakujem. Teraz eh, by nasledovala skupina ALDE, ale nikto tu nie je. Eh, za zelených tu tiež nie je tieho spravodajkynia. Preto dáme slovo EFDD, ani za nich eh, tu nikto nie je. Za ENF, preto nasleduje Dominik Machta, ale len ten tu nie je. Tým pádom otváram diskusiu všetkým kolegom, kto sa chce vyjadriť. Nikto. Takže požiadam kolegu e, z komisie, konkrétne z DG MOVE, e, aby nám približil postoj komisie. Ďakujem pekne. Aj my sa chceme poďakovať e, spravodajkyni a jej zástupcovi, pánovi Skriotesovi, za veľmi dobrú správu a je za celkovú podporu tejto dôležitej iniciatívy. Snažíme sa tu vyriešiť ťažkosti, ktoré spôsobuje nerovnosť e, dopytu a ponuky e, na pracovnom trhu. E, dopyt je najmä v západnej Európy a ponuka je najmä v strednej a východnej Európe. Snažíme sa odstrániť prekážky vzájomného uznávania a odborných spôsobilostí diplomov a snažíme sa tiež oživiť celý tento sektor, ktorý vykazuje veľmi znepokojivé e, signály starnutia a pracovníkov. Ich priemerný vek je nad 55 rokov. Chceme teda ešte raz oceniť túto správu vášho výboru. A my kladieme veľký dôraz na mobilitu pracovníkov a veľmi nás teší, že téma bezpečnosti je zahrnutá a je v stanovisku výboru pre zamestnanosť. Návrh komisie chce byť čo najvyváženejší. Máme tu totiž dočinenia so sektorom, ktorý už vo svojej podstate je relatívne bezpečný. Nedošlo tam k žiadnym eh, väčším nehodám zatiaľ. Snažíme sa teda um, zaviesť opatrenia, ktoré budú primerané našim cieľom. Nechceme vytvárať nové administratívne prekážky členským štátom a tiež nechceme príliš zaťažovať pracovníkov. teda posadky lodí kapitánov. A v tomto smere teda musíme byť opatrní v navrhovaní e, dosť radikálnych zmien k e, návrhu komisie. Môže to totiž narušiť e, tú veľmi citlivú rovnováhu, ktorú e, sme sa snažili dosiahnuť. A preto chceme e, preskúmať podrobne e, pozmiace návrhy vášho výboru v tomto svetle. Teda vzhľadom na podstatu, proporčnosť a tiež právne aspekty chceme, aby tento text bol naďalej poznačený právnou istotou, aby tam neboli také formulácie, ktoré by sa dali vykladať rôznymi spôsobmi Celkovo e, budeme u, u, ako zvyšenie konštruktívne spolupracovať so spravodajkyňou a s ostatnými poslancami tohto výboru, ktorí chcú predkladať pozmeňujúce návrhy. Chceli by sme vás požiadať, aby sa nezasahovalo neprimerane do tohto procesu, aby sa nenarušila veľmi citlivá rovnováha hľadiska um, rozsahu pôsobnosti uh, aj uh, z hľadiska um, zručností, ktorých sa to bude týkať, ale aj zemepisného pokrytia. Ďakujeme pekne. A teraz uh, zastupca spravodajkyne opäť dostáva slovo. Ďakujem. Len veľmi stručne. Najskôr by som to chcel poďakovať deňovým spravodajcom a aj poslancom výboru za ich vyjadrenia a posuniem ich spravodajkyni pani Lin. Je dôležité, že sa otvorili viaceré témy z hľadiska nových možností zamestnanosti aj kvalifikácií. Je dôležité, e, že by sa mali vytvárať nové pracovné miesta, nové uh, odborné kvalifikácie. To tvrdí aj spravodajkyňa, aj ona hovorí, že je potrebné prekonávať prekážky, ktoré a pracovníci ešte stále pociťujú v tomto sektore ďalej téma bezpečnosti by mala byť tiež vnímaná s patričnou dôležitosťou. Toto všetko sa bude musieť prejednať e, ešte podrobnejšie aj s ohľadom na pozmeňovacie návrhy. V každom prípade ja odovzdám všetky vaše vyjadrenia spravodajky a v jej mene môžem povedať, že sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a dúfame, že stanovisko bude vyvážené. Ďakujeme pekne. Lehota pre pozmeňujúce návrhy e, uplynie 6. septembra o 12. hodine a vo výbore pre zamestnanosť e, za, bude následne rozhodovať 12. októbra. 2016. Týmto teraz otváram bod 8 nášho programu Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom. Spravodajkyňou je pani Mela. Bitte. Merci, monsieur le président. Euh, mes chers collègues, l'amélioration... Ďakujem. Zlepšenie prístupu k, eh, k liekom je veľmi dôležitou témou. Veľmi podporujem subsidiaritu v tejto téme. Považujem za nevyhnutnú diskusiu v našom výbore. Dobrá distribúcia liekov e, je dôležitá pre rovnováhu, e, pokiaľ ide o verejné zdravie a prevenciu. Pokiaľ ide o formu, je to zložitá forma, má viacero e, faktorov, vnímanie sekundárnych efektov, e, ochrana sociálna, to sú len niektoré faktory. Želám si, aby náš návrh bol čo najjednoduchší a najjasnejší, e, aby bol prostý e, úvah sexistických a podobných ktoré doteraz často boli e, prítomné v našich textoch. E, bez ohľadu na charakteristiku chorôb e, všetky časti si zaslúžia pozornosť. Pokiaľ ide o rôznu formu sociálnych systémov, to je dôležitý pilier aplikácie v 21. storočí Bismarckov systém v veľkom zmysle a, a aplikovaný veľkými priemyslami, ako je metalurgia, chemický a tak ďalej. Dneska sú tu veľké problémy, e, rozdiely v ponímaní členských krajín, pokiaľ ide o uhrádzanie. To sú rozdiely, ktoré e, pokiaľ ide o rešpektovanie e, subsidiarity, prevládajú v medzinárodnom systéme následné eh, jednotlivé krízy zhoršili situáciu dla eh, politika zamestnanosti eh, príliš pomalé a príliš silné euro a starnutie spoločnosti. Preto zavie, treba zaviesť dobrú zamestnaneckú politiku, treba uľahčiť podnikom normatívne prekážky. A treba tiež hovoriť o iných zdrojoch financovania. Už sa hovorilo pri robotike, je tu obrovská e, mutácia jednotlivých terapeutických techník. Biotechnológie veľmi sofistikované často nahrádzajú lieky v partnerstve s veľkými e, hráčmi digitálnych e, foriem priemyslu. Spolupracujú biológovia a farmaceuti s týmito oblastiami Treba mať naďalej prístup k e, liečebným postupom. Ceny inovácií to je bod pre každú členskú krajinu jasne anticipovať pravidlá. Ceny by mali byť vyvážené medzi záujmami priemyslu, distribútorov a sociálnych systémov. E, dnes e, od sa veľmi ťažko znáša napríklad liečenie hepatitídy v rozmezí 400 až 600 tisíc eur. Bez e, pozastavenia práce, invalidity, ako možno pokračovať v živote, možno teda umožniť solidnú rozpravu v členských krajinách s priemyslom. Tiež nezávislosť Európy od surovín je bod, ktorý treba spomenúť v tejto súvislosti Bolo by dobré, aby sa uprednostňovala výroba liekov v Európe. Tiež vzdelávanie predpisujúcich lekárov, aby si znova, to, znova zvykli e, e, vidieť prepojenia medzi farmakológiou rastlinného tradičného pôvodu a dnešnými. E, želám si, a to opakujem, aby prebiehali naše konštruktívne diskusie a nie kontraproduktívnu politiku. Dankeschön, dann kommen wir zur Reihe der Schattenberichterstatter. Teraz Tieňovi za EPP nechce vystúpiť. A ZSAD e, takisto nechce vystúpiť, ALDE žiadneho tieňového spravodajcu vymenovalo. Predsa len, nech sa páči. To by bolo inak výborné, keby ste nám občas to aj obsadili, o, oznámili. Často máme jednoducho v podkladoch napísané neoznámené meno alebo neznáme meno tieňového spravodajcu. Takže teraz Alde. Prepačte, že sme vás neinformovali, dôvod nepoznám. Som v tejto správe tieňovou spravodajkyňou. Táto téma je e, komplikovaná z, z dôvodu systémových. Chcem však riešiť jednu otázku, ktorá sa diskutuje prístup, pri prístupe k liekom. Sú tu problémy, pokiaľ ide o informovanie a výkazníctvo. Často sa požadujú len oficiálne jazyky členských krajinách. Tento problém často riešia expati v Bruseli, ale týka sa to i menšín v rôznych členských krajinách. U nás v Estonsku každý štvrtý klient e, v lekárni nerozumie, pretože nerozumie estonsky, ale rozumel by je rusky, ale inej ako estonskej reči nie je povinnosť informovať klientov. To je veľmi vážny problém súvisiaci s ochranou klientov a tiež ochrana zdravia niekedy ide o život. Ak to chceme riešiť, musíme zaviazať e, predajcov, aby používali jazyky všetkých v krajine užívaných jazykov. Musíme dať e, prioritu bežným ľuďom, hlavne ak títo sú chorí. musím sa ospravedlniť. Prehľadil som porade. Mal som si všimnúť, e, že najprv mala prehoveť Ekár Helga Stevens. Yeah. Ďakujem, chcem poďakovať spravodajkyni za jej prácu. Toto stanovisko sa e, dotýka veľmi dôležitej témy. Teším sa na spoluprácu s ňou e, na určite vyváženom stanovisku. Jeden základný bod, ktorý, e, problém, ktorý mám s terajšou verziou tohto stanoviska, som veľkou zástankyňou subsidiarity, avšak nemyslím si, že E, sa vzťahuje na riešenie rieš- e, všetkých nedostatkov zo strany členských krajín. Lepší prístup liekom naopak si myslím možno dosiahnuť lepšou spoluprácou na e, fóre EÚ. Členské krajiny určite inak organizujú svoje sociálne a lekárske systémy. Je to rozhodujúce, pretože majú veľmi silné argumenty, o tom teraz netreba diskutovať. Čo by sme sa mali ale zamerať, to je e, riadenie cien, regulovanie cien. Ceny by sa mali tí predajcovia e, oddelenie rokujú s členskými krajinami. Tu sú a, e, aspekty ako zamestnanosť, rýchlosť prístupu na trh, uhrádzanie, počet pacientov a tak ďalej. Často sa tiež stáva, asi 1200 krát v Belgicku samotnom ročne, že množstvo pacientov podstupuje riziká, pretože lieky nie sú k dispozícii. Napríklad v krajine, e, z ktorej pochádzam ja, sú len limitované množstvo niektorých liekov, pretože e, sú lacnejšie než v iných krajinách. A preto tým pádom v danej krajine farmaceutické spoločnosti zarábajú menej. Tu je otázka paralelného obchodovania, ktorá sťažuje tento problém. Preto si myslím, že vlády by mali stimulované e, spoločne rokovať s tými spoločnosťami a nie individuálne. Európa tu môže zohrávať úlohu v zlepšovaní k prístupu k liekom a chcem prispieť e, k stanovisku, ktoré bude identifikovať tieto princípy. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz je na rade GUE Engel, Spravodajkyňa e, ale nevystúpi, takisto od zelených. Laura teraz za EFD e, má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pohovorím hneď k ťažiskovým bodom, ktoré vnímam u tejto správy. Prístup k liekom Je to téma, ktoré získava na význame vďaka tejto hospodárskej kríze. Tá spôsobila e, škody a preto tu máme množstvo občanov, ktorí potrebujú e, pomoc, ohrození sociálnou ním, e, e, izolovaním. Mám tu na mysli e, Grécko napríklad, kde lieky po záruke sa ešte stále distribujú, aby sa občanom vôbec pomohlo. Je dôležité, aby mali všetci prístup k liekom. Avšak práve tí, ktorí, tie kategórie ľudí, ktorí potrebujú pomoc, by si zaslužovali, zasluhovali ochranu. Ďalší argument nemôžem podporiť. Tu spravodajkňa hovorí, že prístup k liekom by mali mať všetci, predovšetkým krajinách, ktoré majú dobrú inovačnú politiku. Ale pýtam sa, je toto kritérium, ktoré treba použiť? S tým jednoducho nesúhlasím. Inovácie e, nevždy zaručujú lepšiu disponibilitu liekov. Naopak. A dôležitá je i otázka rovnováhy medzi vývojom, výskumom a trvalou udržateľnosťou. Mali by sme e, oligopoly úliekov zamedziť, pretože tieto majú hospodársky dopad na ceny liekov a to im napriek tomu, že ceny e, nie sú pre mnohé zdravotnícke systémy udržateľné. Tým pádom vznikajú čoraz väčšie skupiny občanov, ktorí nemajú prístup k týmto liekom. Práve občania, ktorí si potrebujú pomoc. Mali by sme si osvojiť princíp ten, že ceny liekov nesúvisia so skutočnými nákladmi. aj konkurencieschopnosť podnikov e, by nemala byť rozhodujúca pre e, ceny. A ďalší aspekt, farmaceutický priemysel diktuje svoje vlastné normy a tým pádom sa vyvíja menej generík. Tie sú ale nákladovo výhodnejšie a tým pádom prístup liekom sa okresáva a to má veľmi negatívne dopady. My navrhneme re- realizovanie osvetových kampaní a osloviť čo najviac ľudí a tým pádom použitie generík odporúčať, pretože tým pádom sa zvyšuje prístupnosť liekov práve pre tie skupiny, ktoré potrebujú pomoc. Nemali by sa vydávať e, lieky občanom, ktorí e, si nemôžu dovoliť e, drahé lieky. Všetci by mali mať prístup k liekom. Mám tu teraz ešte ďalšiu prihlášku Lambros Fontulis. Ďakujem. Kolegovia, kolegyne, nepoznám situáciu vo všetkých členských krajinách, ale môžem hovoriť tým pádom len o tom, čo sa deje v Grécku. Chcem popísať situáciu, ktorú osobne poznám. Každý mesiac som nútený musím ísť do lekárne a kupovať e, e, lieky môjmu dieťaťu, aby prežilo vôbec. Ľudia sú, e, čakajú na lieky, ale v, medzi čakajúcimi sú i tí, ktorí potrebujú na prežitie lieky. A aj tak idú do e, nemocníc, aby e, získali príslušné ošetrenie. Je to neúnosná situácia to je naozaj dobrodružný prístup e, k liekom pre e, dôchodcov v Grécku. Takže ja tu teraz hovorím o, len o prístupe k liekom, nie o novým dých, e, diagnostických metódach a tak ďalej. Túto situáciu si treba na novo premyslieť a je tomu tak, že sa to týka práve liekov, ktoré pochádzajú často z krajín, kde krajina sa nie presne kontroluje a to e, tieto falšované lieky často e, škodia pacientom. Teraz zastupkynia komis- zastupca komisie, pán Lee z DG Sante. Thank you, uh, e, Mr. Chair. Ďakujem. Ide o pani Lee. Rada by som pri tejto príležitosti uh, uviedla uh, názory komisie. Zdieľame vaše obavy, uh, obavy mnohých zainteresovaných s cieľom účinne využívať lieky za prístupné ceny výzvy sú dnes v tom nájsť rovnováhu pokiaľ ide o skutočný prístup, stimuly, udržovateľnosť zdravotných systémov. A to nie je ľahké, ako povedal spravodajca. Rôzne úrovne vlád, EÚ a tak ďalej. Komisia víta závery, ktoré pridala Rada 17. júna. A tu sa poskytuje možnosť na právne kroky v tejto oblasti Naďalej budeme spolupracovať s členskými krajinami a Európskou agentúrou pre liečivá, aby sme uľahčili vývoj, posudzovanie a schvalovanie inovatívnych e, liečiv sa súčasného zachovávania bezpečnostných štandardov. Je našim zámerom ďalej e, rozvíjať spoluprácu na úrovni EÚ pri posudzovaní zdravotníckých e, technológií, pokiaľ ide o cenotvorbu. E, podporujeme spoluprácu, hoci i nemáme veľké kompetencie. Takáto spolupráca na európskej úrovni môže prispieť k cieľom nakladovo účinného využitia prostriedkov. Preto komisia sa teší na výsledky správy z vlastnej iniciatívy vášho parlamentu a radi podporíme e, zainteresovaných poslancov a spravodajcov. Na záver spravodajkyňa. Pani Mela. Ďakujem, pán predseda. Všetkým kolegom chcem poďakovať za e, spoluprácu na tejto dôležitej správe. Určite budeme mať e, veľmi otvorenú diskusiu s osobami, ktoré veľmi záleží na tejto téme, osobami, ktoré poznajú všetky dôležité aspekty, ktoré sú také rozmanité v tejto zložke a zaslúžia si, aby tu boli návrhy, ktoré získajú väčšinu pozitívnej podpory v tomto výbore, pretože ide naozaj o tému ktorú naša téma, naša, náš výbor by mal e, s hrdosťou prezentovať. Dúfajme, že dospieme až do e, zdarného konca. Ďakujem. Lehota na podávanie je 6. september o 12. a hlasovanie v EMPL 12. alebo 13. októbra Teraz ešte ďalší bod 9, e, zmena smernice 204 lomeno 37 EG o ochrane pracovníkov pri ohrození karcinogennými alebo mutagénnymi látkami pri práci s pravodajkyňou. Je pani Marita Ulfskok, ktorej týmto i udelujem slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj komisii za to, že snáď budeme mať možnosť e, si niečo od nich vypočuť. Poviem len toľko, že mm, v našom výbore je veľká podpora všetkého toho, čo sa robí v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku a že tieto veci, aspoň tak, ako to vnímame, hoci nemáme nejaké konkrétne výsledky, ale sledujeme, že sa to posúva vpred, čo je dobré, pretože v tomto výbore sme diskutovali o týchto veciach celé roky. A teda očakávam dobrú spoluprácu s komisiou a radou a tieňovými spravodajcami samozrejme. A myslím si, dúfam, že to bude užitočné, alebo že by bolo užitočné, ak by komisia nám mohla povedať niečo viac o ambíciách v tejto oblasti do budúcna pretože to môže byť dôležité pre prácu nášho výboru, aby sme chápali kontext tohto konkrétneho návrhu. Vo výbore pre zamestnanosť sa od nás žiada viac legislatívy ohľadom boja proti rakovine ako chorbe z povolania. Pracujeme na tom už veľmi dlho a je to zrejme, pretože 53% všetkých prípadov úmrtí v dôsledku rakoviny súvisí s tým, že v podstate ochoreli rakovinou v dôsledku pracovného prostredia. A viem, že aj sociálni partnery chcú mať legislatívu, tomu rozumiem, zapájajú sa intenzívne do celého procesu, čo je dôležité pre nás ako poslancov, konkrétne tohto výboru. A teda očakávam názory kom- nielen komisie, ale aj tieňových ktorí sa na túto tému už určitú dobu pripravujú, takže naozaj by sme mali mať program, ktorý bude ambiciózny, ale zároveň realistický. Ďakujem. Ďakujem pekne, Marita. Mám tu napísané, že komisia e, nám veci predstaví, ale po, trošku to zmením, poprosím tieňových, aby sa vyjadrili a potom dáme slovo komisii. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani spravodajkyňa, vážení poslanci. Ďakujem pekne, že ste nás prizvali, aby sme krátko hovorili o tomto návrhu. Ja nie som presvedčený o tom, koľko času mi chcete venovať, pretože to je dosť zložitý návrh, ale predpokladám, že Podobne ako tomu bolo vždy, chcete, aby som hovoril krátko. Takže jedná sa o návrh, ktorý sa pripravuje už od poslednej revízie smernice o karcinogénoch a mutagénoch z roku 2004 prebiehali veľmi intenzívne práce e, na tému mnohých látok odvtedy a od konca e, minulého roka komisárka Tysenova nám dala zelenú na to, aby sme pripravili záverečné hodnotenie dopadov 13 látok, aby sme pripravili návrh, ktorý bol potom v maji schválený. Boli to veľmi intenzívne práce a samozrejme jedna sa o zložitú tému. Je to veľmi dôležitá téma, ale aj zložitá, ako viete, pretože rakovina od toho okamihu, kedy vdychnete nejakú látku, po okamih, kým dostanete rakovinu, môže prebehnúť aj 50 rokov, takže sme zvažovali tieto veci, počítali, E, zvažovali všetky, všetok vývoj za 50-ročné obdobie, hospodárske, finančné, e, zdravotníctve a tak ďalej. Ak by sme vedeli, čo sa udeje do 50 rokov, to by bolo fajn, ale nevieme, čiže musíme len vychádzať z predpokladov. Predložili sme teda návrh, ktorý je veľmi ambiciózny, ktorý pokrýva, ako som povedal, 13 látok a jeho cieľom by malo byť zachrániť 100 tisíc životov, ale zároveň to bude stať asi 55 miliard eur v súlade s tými predpokladmi, na ktorých sme stavali náš návrh. Nebudem zachádzať do detajlov hodnotenia dopadov. Ukážem vám len túto prvú priesvitku, na ktorej sú uvedené, je uvedených tých 13 látok a hovorí sa tu o predpokladanom počte úmatí za toto obdobie, o ktorom hovoríme a toto je ten počet úmrtí, ak by sme nespravili nič pri scenári, nič nerobenia. Ak sa pozráte na túto priesvitku, zároveň by som chcel spomnúť niekoľko základných princípov. Tento návrh nemení mechaniku smernice samotnej. Je to zmena príloh smernice, to znamená, že mechanika, systém fungovania, systém ochrany pracovníkov pred karcinogenými a mutagennými látkami na pracovisku sa nemení. A to je dôležité. Zároveň, ako si veľmi dobre uvedomujete v tomto výbore, viete veľmi dobre, že to je na základe právneho základu 153, to znamená minimálne podmienky, to znamená, že členské štáty e, môžu ísť nižšie. Takisto sa tu stanovujú limitné hodnoty a to implikuje povinnosť zamestnávateľa ísť ešte nižšie, ak je to možné. Môže byť aj taká situácia, že stanovíme limitnú hodnotu pre určitú látku, ale pre určité činnosti, pri ktorých dochádza ku styku s touto látkou, môžu zamestnávateľia prieť ešte ďalšie preventívne opatrenia a v takom ak by sme museli udržať tú limitnú hodnotu, tak by sme im zabránili použiť e, ďalšie preventívne opatrenia. Čiže dúfam, že to bolo jasné. Povinnosť minimalizovať a nájsť substitút, substitút látky tu bude vždy. Aj napriek tomu, že sme stanovili limitné hodnoty. To znamená, tie limitné hodnoty sú akýmsi stropnými hodnotami v tejto veci. A potom členské štáty sa môže rozhodnúť ísť ešte nižšie ako viete, v rámci tohto právneho základu to možné je. Takže Naša práca bola veľmi komplexná, hodnotenie dopadov má vyše 100 strán, ale za tým sa skrývajú tisícky strán prípravných lekársko-ekonomických a vedeckých aktivít a analýz. Pán predseda, rád by som využil túto príležitosť a dal podporu spravodajkyni poslancom všetkým. Ak chcete ďalšie informácie, vždy sme k dispozícii poskytnúť vám konkrétne informácie ku konkrétnym látkam, pretože vidíte, že to je jeden legislatívny návrh, ale v podstate je to 13 špecifických návrhov, pretože pri každej látke. Každá látka sa týka konkrétneho iného sektora, iných e, ochranných opatrení, iného typu pracovníkov a tak ďalej. Čiže je to v podstate 13 návrhov zoskupených do jedného. A ku všetkým týmto návrhom, všetkým týmto látkam máme odborníkov, máme odborné znalosti, všetky informácie a sme vždy pripravení vám poskytnúť ďalšie vysvetlenia. Ak sa pozrieme na to, prečo E, definíciu problému vynechám, prejdem rovno na všeobecný cieľ. Všeobecným cieľom je samozrejme zabezpečiť aktuálnu ochranu pracovníkov e, pred karcinogénnymi a patogénnymi látkami na pracovisku. Takisto chceme mať rovnaké podmienky a lepšiu jednoznačnosť. E, o tom hovorila aj pani spravodajkyňa. Všetci chcú takýto návrh Zamestnanci chcú tento návrh, pretože chcú si byť istí, že ochrana je primeraná, v mnohých prípadoch e, znížená. Zamestnávateľia to chcú, pretože prijímajú dlhodobé investičné rozhodnutia, ako viete, a oni by radi vedeli, ako sa majú, akú pozíciu majú zaujať, pretože sa jedno veľké rozhodnutia, oni sa musia postarať o to, aby neinvestovali dnes do niečoho, čo nebude chrániť dostatočne pracovníku a podobne. Čiže je to dôležité pre obe strany. A všetci sociálni partnery teda sú za tento návrh. Teraz prejde, behnem niekoľko presvitiek, aby ste ste mali akú takú predstavu o ďalších veciach. Sú tu mnohé ďalšie politiky, e, s ktorými v podstate navzájom pôsobí tento návrh. Samozrejme, Ríč je jednou z najznámejších, asi najvýznamnejších a Interne spolu s kolegami v oblasti životného prostredia odviedla kus práce, aby zabezpečila komplementaritu tohto návrhu s nariadením REACH a hodnotami, ktoré sú v nariadení Ríč. Potom sú tu alternatívy. Ak si pozrite na jednotlivé alternatívy, tak zistíte, že sme zvážili prísnejšie a menej prísne a vypočítali sme aj rôzne dopady na zdravie. Ehm, všetkých alternatív nebudem zachádzať do detajlov. Čo sa týka metodiky, chcem povedať len toľko, že je to taký jedinečný proces. Najprv sme mali neza, výbor nezávislých odborníkov, ktorý predložil návrh hodnot, potom sme mali poradný výbor e, ochrana zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Tam boli zastúpené ako členské štáty, tak aj podnikatelia, odbory teda ich zástupcovia, ktorí mali špecifický výbor, v ktorom sa diskutovalo o vedeckých hodnotách a tieto diskusie boli základom pre tie hodnoty, ktoré sme uviedli v hodnotení dopadov. Tie hodnoty, ktoré navrhujeme, sú všetky v súlade s hodnotami, ktoré predložil alebo navrhol poradný výbor. Opäť by som mohol o tom veľa hovoriť, nebudem, len som vám chcel poskytnúť akú si predstavu o tom, čo všetko sa zohľadňovalo a potom tu uvediem len dve látky, ktoré majú asi najsilnejší dopad v zmysle nákladov a na pracovníkov. Prvým je e, kryštalická silika, ktorú je možné vdýchnuť a tu to je vyňaté z hodnotenia dopodov. Tu vidíte, ako sme postupovali, to znamená, pozreli sme sa na štyri rôzne alternatívy, vychádzali sme z predpokladov e, e, miery vystavenia sa a hovorili sme o dôsledkoch rôznych limitných hodnôt a tu vidíte, že tu by sme mali 440 tisíc úmrtí pri alternatíve 2 by sa to znížilo asi na 98 tisíc. Stalo by to asi 3,5 miliardy, mohli by ísť ešte ďalej a znížili počet úmrtí na 107 tisíc. Náklady by potom boli okolo 15 miliard. Samozrejme, tieto typy odhadov nikdy nebudú presnou vedou vždy treba spomenúť e, túto podmienku. E, potom podobné hodnotenie pre ďalšiu dôležitú látku v návrhu, to je chrom. Tu máme tri alternatívy a e, rozhodli sme sa zvoliť tú najambicioznejšiu 0,025. Tu by náklady prevážili prínosy ale keďže poradný výbor upozornil na túto hodnotu a aj my sme mali pocit, že to je veľmi dôležitá látka. Je to v podstate jediná látka, kedy naozaj náklady prevážia v týmto komplexných, zložitých výpočtoch, eh, kde porovnávate vlastne život eh, s peniazmi, čo určite chápete, že je ťažké nejak peňažne ohodnotiť život ak sa pozrieme na chrom veľkým problémom, aby ste aspoň mali akú takú predstavu, s čím sme e, sa posovali, pre mnohé procesy, v ktorých vstupuje do hry chrom, sa dá znižiť expozícia významnou mierou, avšak pre mnohé ďalšie činnosti, napríklad pre malé a stredné podniky, ktoré sa zaoberajú zváraním, je nemožné to, no, pretože by to znamenalo, že mnohé firmy museli prestať fungovať, ak by sme požadovali veľmi nízku hodnotu expozície. Čiže to všetko bolo potrebné zvážiť a to znamená, e, že to prináša rôzne náklady a rôzne prínosy a vždy treba mať na pamäti aj to, že pre tieto činnosti kde sa dá ísť nižšie s tým limitom. Vždy tu bude povinnosť ísť nižšie napriek tomu, že je limitná hodnota. Vždy tu bude povinnosť ísť na nižšie hodnoty, ak je to možné. Nechcem veľmi zdržiavať, takže prebehnem len túto zaujímavú poslednú tabulku, ktorá e, poukazuje na to, aký dopad bude na členské štáty. Ako vidíte, pri 8 látkach je viac ako 20 členských štátov, ktoré budú musieť znižiť svoje hodnoty. Takže to je pomerne významná, silná zmena ako návrh, ale je to veľmi dôležitá téma, ktorej sme slúbili, že budeme konať a komisia naozaj stojí za týmto návrhom. Nespomenul som mnoho z vecí, ale asi bolo lepšie, Eh, prestať eh, s, mojou, s mojim vystúpením a vrátiť vám slovo, pán predseda. Ďakujem pekne za prezentáciu plnú informácií. Ak dovolíte, len krátky osobný komentár. Eh, možno mi s tým potom niekto pomôže ďalej. Ako mm, človek, ktorý trpí rakovinou, ja považujem tieto výpočty prínosu naozaj tak veľmi pochmúrne. Ak zvažujem situácie, ktorým sme vystavení, napríklad cestnej doprave, chceme znížiť počet dopravných nehôd, nám nerobíme analýzu nákladov a prínosov, to je asi lepšia alebo iná situácia, ale nechám to na kolegov, ktorí sú odborníkmi a môžem im pomôcť. Klod Holand, ďakujem pekne. Pán predseda, my priaznivo hliadame na návrh komisie tak, tak globálne. Ešte by mať príležitosť určite sa v diskusiách vrátiť k detailom v rámci diskusie spravodajcu a tieňových. tri témy. E, jedna vec, ktorá zdôrazňuje význam navrhovaných zmien Druhá časť dôraz, ktorý podľa mňa je dôležitý a ktorý sa tu kladie správne a potom určité veci, na ktoré chcem upozorniť. Čo sa týka významu veľmi rýchlo. Poprvé bol tu vývoj, významný vývoj čo sa týka látok, ale aj čo sa týka výskumu hľadom výskumu rakoviny, čo nás núti neustále prispôsobovať e, tento typ smerníc na druhej strane, ako povedala komisia. E, Eh, je to, v podstate sú to obrovské náklady a súhlasím, pán predseda, s tým, že je vždy hrozné nejak sa snažiť kvantifikovať, finančne vyjadriť cenu života. Áno, samozrejme, poisťovne, máte, eh, eh, majú tabulky, odškodnenia, čo sa týka úrazov na pracovisku a tak ďalej, ale áno, chápem, že to je niečo veľmi také pochmurné. zároveň však je to aj argument pre podniky, ktoré chcú spraviť zásadný pokrok v tejto veci, aby pochopili, že keď e, robíme prevenciu takýchto ochorení a úmrtí, má to prínosy hospodárske, vrátanie prínosov v oblasti hospodárskej súťaže. Dôležitá je právna istota. Mal som k dispozícii, alebo pracoval som s viacerými podnikmi, ktoré uh, robili s nebezpečnými látkami a podniky E, okrem teda škôd na zdraví, v prípade súdnych sporov sa dostali do naozaj hroznej situácie, takisto aj čo sa týka konkurencieschopnosti, ak vieme, že v jednotlivých krajinách určité látky majú rôzne limitné hodnoty, to podrýva konkurenciu. Nejde o konkurenciu v rámci kvality produktov, ale konkurenciu v rámci pracovných podmienok a ochrany zdravia pracovníkov. Čo je dôležité? Druhý dôležitý prvok, to je e, typ politiky. Dnes máme stále väčšiu priepasť medzi tým obrazom, e, ktorý majú občania o európskom projekte a skutočnosti európskeho projektu. A toto je konkrétna odpoveď, čo sa týka zdravia a života ľudí. A myslím si, že tu by sme mohli opätovne e, zmenšiť túto medzeru, ktorá je zásadná, politická a e, zároveň by to teda e, mohlo posilniť dôveru občanov. A dôraz by sme mali klásť, poviem to veľmi rýchlo, prevencia, prevencia v oblasti zdravia a bezpečnosti, E, klesla vo všetkých aktivitách. Musíme to posilniť. Takisto je tu sledovanie e, zdravotného stavu pracovníkov na pracovisku, ale treba sledovať pracovníkov aj už keď nie pracujú vo firme. Veľmi často sa stretávame so situáciou, kedy niekto bol na pracovisku vystavený kacinogénnym látkam, a ktorý dostal rakovinu, a keďže už nerobí pre ten podnik, tak ho to nikoho nezaujíma. Sú tu sociálni partnery, o ktorých hovorila komisia. Uh, to je veľmi dôležité, zohľadnenie práve malých a stredných podnikov. Zohľadnenie malých a stredných podnikov, tým nechcem povedať to, že e, pracovníci malých a stredných podnikov by mali byť menej chránení. Nie, ale musíme mať na pamäti to, že malé a stredné podniky nemajú rovnaké nástroje, aby umožnili praktické uplatňovanie pravidel a preto je nutné dať k dispozícii také ustanovenie, aby sme pomohli malým a stredným podnikom, aby práve mohli zabezpečiť takúto mieru ochranu a sledovania pracovníkov. A upozorniť by som chcel ešte na niekoľko vecí, a to už je na záver. Je zaujímavé e, e, vnímať e, tieto látky. Je samozrejme, že ťažké, aby podniky vedeli E, ktorá je akceptovateľná úroveň z dlhodobého hľadiska, ale pracovať tak postupne, to je veľmi zaujímavé. Sú tu viaceré vedecké štúdie v tejto oblasti, to sú veľmi užitočné referenčné informácie. Musíme neustále byť schopní vyhodnocovať e, a prehodnocovať, pretože ten vývoj bude ešte rýchlejší. A to všetko sa nám podarilo vtedy, keď budeme pragmatickí. Musíme byť pragmatickí a teda musíme zbližovať naše aktivity, e, to znamená aktivity pracujúcich a e, zamestnávateľov. Na tom je potrebné pracovať. V každom prípade mám veľký záujem o čo najúžšiu, najlepšiu spoluprácu. Je to téma, ktorá je veľmi dôležitá, ale ak chceme, ak by sme priniesli aj konkrétne výsledky, tak musíme nutne spolupracovať aj na rovni komisii, aby sme sa dosť dopracovali k najväčším konsenzom. Nie hovorím o minimalistickom konsenze, hovorím o tom najväčšom možnom konsenze, aby sme sa dopracovali naozaj k niečomu, čo, sa, čo bude rozhodné a čo bude pragmatické, aby sa to dalo konkrétne uplatňovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za ECR, pani McIntyre. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, prevencia e, pred rakovinou ako choroby z povolenia je dôležitá. Týka sa to všetkých, je to v záujme nás všetkých. A je povzbudivé počuť, že všetci sociálne partnery sú za tento postup. To je pozitívne východisko našej práce a ja chcem len podporiť zmenu zoznamu karcinogénnych látok v smernici z roku 2004 som naozaj presvedčená o tom, že proces musí vychádzať z vedeckých dôkazov a potrebujeme najaktuálnejšie údaje, najlepšie technické hospodárske štúdie realizovateľnosti a musíme zohľadniť hodnotenia ktoré dostávame. A takže ak by sme nejaké arbitrárne numerické ciele si stali stanovať, tom by sme sa mali vyhnúť. A treba si dať pozor, aby sme nespôsobili našou prácou nežiadúce dôsledky. Trošku mám obavy skôr z metodiky a z toho, ako sa dopracúvame k tým limitným hodnotám, ako k tomu samotnému faktu, že musíme mať limity. To podporujem, limity musíme mať. A čo sa týka postupu, mám pocit, že sú tu akoby dva samostatné návrhy e, v priebehu niekoľkých mesiacov. A plus k tomu je tu ešte paralelne E, revízia, to, čo nie je najefektívnejší spôsob, ako fungovať a pripravovať legislatívu. Ďalšia vec, s ktorou mám problém, sa týka toho, a ja samozrejme nie som odborníčka na túto tému a nechcem sa ani tváriť, že ňou som. A myslím si, že to platí pre väčšinu poslancov. My tu nie sme uh, ako odborníci, vedci, my tu jednoducho zastupujeme voličov, e, sme v podstate amatérmi, nie profesionálmi v týchto technických veciach. Čiže my musíme zvážiť, ako sa chceme dopracovať nejakému záveru. Povieme, dobre, toto sú také všeobecné línie, toto je niečo, čo by sme chceli dosiahnuť v rámci ochrany zdravia pracovníkov a verejnosti ako takej. Ale vieme, že vedecké poznatky sa neustále vyvíjajú a menia. A ja by som chcela aspoň preskúmať možnosti eventuálneho vytvorenia kritérií a ponechania potom te- na technické výbory. A komisia nám povedala, ako vlastne vznikli tieto návrhy, že boli do toho zapojení veci a podobne. Čiže zaujímá ma, či existuje nejaký spôsob, aby, ako by sa tie konkrétne limity, tie by navrhli technické výbory a tak, keď sa v podstate zmenia vedomosti, poznatky, tak sa zmenia tie limity bez toho, aby sme museli znovu revidovať celú legislatívu. Čiže je možné vytvoriť takú legislatívu, ktorá umožní Eh, lepšie pochopiť situáciu aby sme sa my nemuseli chovať ako odborníci, alebo aby sme nemuseli za každý meniť legislatívu, keď sa budú vyvíjať poznatky. Neviem, či to možné je, ale minimálne by som eh, to chcela preskúmať. A čo sa týka ďalšieho aspektu, keď niekto spomína REACH, Okamžite to u mňa vyvoláva obavy. Nie preto, že legislatíva v tejto oblasti by nebola dôležitá, ale viem, že keď sme v podstate robili tzv. refit tých 10 najviac zaťažujúcejších eh, kusov legislatívy eh, pre malé stredné podniky, RIČ bolo na prvom mieste a teda je dôležité, aby akákoľvek legislatíva bola ľahko pochopiteľná a ľahko dodržateľná, predovšetkým zo strany malých podnikov. A mnohé obavy sa podľa mňa dajú vyriešiť tým, že pochopíme, že musíme hodnotiť riziko, že nemôžeme jednoducho riziku predísť, môžeme ho iba zmierniť. A hovorím to stále a často, určite to už viete na spameť, je nebezpečné ísť cez cestu, ale nemôžeme predsa ľuďom zakázať, aby išli na druhú stranu cesty. My musíme len povedať, že uh, si musia uvedomiť, aké to prináša rizika a radšej sa dvakrát pozrieť doľava aj doprava, a jednoducho nevykročiť na cestu spoza auta. Ľudia sa môžu naučiť, ako zmierňovať riziko a ako zabezpečiť svoju bezpečnosť. A nemali by sme si mysleť, že naša legislatíva Jednoducho tým, že máme legislatívu, tak odstraníme všetky možné rizika. Jednoducho nie je možné nič také spraviť, kým žijeme na tejto planete. Musíme byť realistami v tom, čo sa snažíme dosiahnuť a myslím si, že osveta je dôležitou súčasťou. Takže ja veľmi rada podporím revíziu príloh tejto legislatívy. Avšak menej podporujem zmenu samotných článkov smernice, avšak e, teším sa na spoluprácu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami na vyšších týždňoch. Ďakujem Ďakujeme pekne. Teraz za Alde Dostáva slovo pani Weber. Yes, thank you very much, Chair. I also would like to, uh, to thank the Commission for the presentation that they, provided. Ďakujem pekne uh, komisii za jej vyjadrenia aj kolegyne spravodajkyni. Chcela by som nadviazať na to, čo už povedala pani McIntyre a síce ako chceme pri našich legislatívnych procesoch eh, vychádzať eh, z lepšej regulácie a zdá sa, že je to hlavnou motiváciou eh, celej činnosti Európskej únie v tomto smere. Myslím, že keď sa posunieme do príliš hlbokých podrobností, ako by sme boli odborníci, myslím, že je tu riziko, že sa zmení kontext nových možností budeme musieť následne opäť legislatívu upravovať. Tiež e, vzhľadom na prezentáciu, e, ktorú nám komisia predniesla, Ukazuje sa z nej, že mnoho členských štátov musí prispôsobiť svoju vlastnú legislatívu. Myslím, že v tomto smere rokovania s radou rozhodne nebudú jednoduché. Zároveň som si istá, že sa zhodneme v jednej veci a síce, že zdravie pracujúcich je mimoriadne dôležité. Ako aj zdravie našich občanov všetkých. Musíme robiť všetko preto, aby sme zachovali eh, ich úroveň zdravia, aby sme zabránili akýmkoľvek možnostiam nákazy, alebo ochorenia pri práci. Zmeny v tomto smere teda musia e, prebiehať vždy v tom zmysle, že nové výrobky, ktoré sa objavujú na, druhé, na trhu, musia byť bezpečné. Zároveň však musíme mať na pamäti aj náklady, ktoré táto prevencia prinesie. Ako sa tomu dá najlepšie zabrániť? Nemyslím si totiž, že náklady pre malé stredné podniky zatiaľ boli dostatočne vyhodnotené. Toto je len niekoľko aspektov, ktoré musíme zohľadniť pri prejednávaní tejto revízie smernice. Teším sa na diskusie, ktoré budem absolvovať so spravodajkyňou aj tými spravodajcami v najbližších týždňoch. Ďakujem. So, dann wäre die QNG. Teraz nasleduje GUE NGL. Patrik Lujarik tu nie je. Ani za zelených tu nevidíme. Karimu Deli. Nasleduje EFDD Laura Agia. Sì, sí, grazie Presidente. Eh, ammetto... Ďakujem. Toto je dosť odborná téma a preto ju musíme aj ako odbornú vnímať. Nevnáša do nej žiadne iné v súvislosti, keď sa venujeme otázkam e, bezpečnosti a zdravia pri práci, musíme sa vyhnúť chybám. Som rada, že tu máme možnosť, aspoň teda v našej skupine, porovnať si naše názory s kolegami z iných výborov v kontexte problematiky bezpečnosti a zdravia pri práci. V každom prípade nedá sa e, cenovo vyčísliť hodnota ľudského zdravia. Ani keď hovoríme o prevencii, môžeme riziko iba znižovať. Zdravie je právo každého a preto Práve preto musíme hovoriť o prevencii. Nemôžeme číselne um, niečo také vyjadriť. Nedajú sa zavádzať limity a náklady, keď sa hovorí o ľudskom zdraví. Ľudské zdravie má totiž nevyčísliteľnú hodnotu. Objavuje sa to množstvo rôznych čísel. Ja som rada, že revízia smernice by mohla ušetriť 120 tisíc ľudských životov, ale nemôžeme sa z toho príliš radovať, pretože e, tieto čísla sú bezvýznamné oproti počtu ľudí, ktorí ochorejú v dôsledku vystavenia karcinogénom alebo v dôsledku rôznych nehôd na pracovisku. V súčasnosti platíme vysokú cenu za to, že sme neprijali dostatočne rýchle rozhodnutia o azbeste. V najbližších 15 rokoch uvidíme obrovský nárast ochorení, ktoré vyplývajú z vystavenia azbestu. Azbest sa už niekoľko rokov nepoužíva, ale ešte stále platíme veľmi vysokú cenu na ľudských životoch, za našu nečinnosť. V tejto revízii sa musíme venovať nielen problémom z minulosti, ale aj eh, ktoré sa objavujú teraz, ak chceme obsiahnuť aj nové eh, materiály, ktoré sa využívajú, možno ani nedokážeme zatiaľ ešte vyhodnotiť, aký dopad budú mať ľudské zdravie v budúcnosti. Tieto nové suroviny a materiály a látky. Musíme sa snažiť nejakým spôsobom vyhodnotiť ich dopad. Zdá sa, že vždy zaostávame za vývojom situácie. Ešte raz zôrazňujem, nedajú eh, sa obmedziť naše kroky len na, eh, na zmierne dôsledkov. Musíme konať preventívne aj do budúcna na ochranu zdravia našich pracujúcich. Ďakujeme pekne. Teraz začína diskusia. Mám prihlásených dvoch, troch kolegov. Ja som si dovolil tiež zaradiť na zoznam rečníkov. Chcel by som nadviazať eh, jednak na vyjadrenie Renate Beberanty McIntyre, keď hovoríme o tom, ako dosiahnuť aktualizáciu týchto karcinogénnych látok. Nemôžeme predsa pracovať ako dopingové agentúry v športe, ktorá táto agentúra v roku 2020 možno bude vedieť, kto v roku 2016 dopoval na Olympiáde. To predsa nie je žiadne riešenie. Myslím, že týmto problémom sa budeme musieť venovať pri prepracovaní tejto smernice. Nemá totiž význam vyčkávať teraz 12 rokov, a potom o 12 rokov sa pozrie na to, čo spôsobovalo rakovinu. Musíme nájsť nejaké lepšie riešenie. Ďalej druhá poznámka. Ešte by napadlo v súvislosti s mojou osobnou poznámkou, či vo vašom vypočítavaní e, nákladov a užitkov, či ste zohľadnili aj to, aké náklady zdravotnej starostlivosti vznikajú v dôsledku vystavenia týmto e, nebezpečným látkam. E, človek e, neznamená, že hneď zomrie celé roky, potrebuje zdravotnú starostlivosť. Aby som to povedala takto lakonicky. A ešte tretia poznámka, ktorá súvisí s bezpečnosťou zdravia pri práci. A kolegyňa McIntyre nie je prípustné Ehm, povedať len, že budeme ľudí informovať, že sú vystavení nebezpečným látkam. Po väčšine zamestnanci ani nevedia, e, s čím prichádzajú do kontaktu v malých a stredných podnikoch. A ja do toho zahrňam aj e, zamestnávateľov, ani tí sami často nevedia, s akými nebezpečnými látkami manipulujú A tu nemôžeme predsa tvrdiť, e, že tí pracovníci e, majú respekt, jednoducho dávať väčší pozor a e, trošku obmedziť svoj nebezpečný pohyb. Ďalej nasleduje diskusiu George Bach. Ďakujem, Tomás. Myslím, že už nemusím upozorňovať e, na význam a citlivosť tejto témy, to už robili kolegovia predo mnou. Chcel by som oceniť e, prístup. E, čo sa týka práce komisie, to tiež oceňujem. Konečne, môžem povedať, trvalo to tiež celé roky. Konečne komisia preukázala odvahu, niečo predložila. mne však v tejto diskusii trochu chýba ten základný prístup. Tomas, ty si to trošku spomenul E, ten princíp prevencie. Pohybujeme e, sa teda v rovine čísel, faktov. Ja náhodou viem, že aj na rade je to veľmi dôležitá téma. Niektoré členské štáty chcú zájsť ešte o niečo ďalej a tento princíp prevencie, ktorý je veľmi dôležitý v rámci EÚ, chcú ešte ďalej rozpracovať. Preto sa chcem opýtať komisie, ako v týchto diskusiách eh, sa zohľadňuje práve tento princíp eh, prevencie. Ďakujem. Dozvedel som sa, že spravodajkyňou za ENF je Joël Melin. Ešte by som eh, chcel požiadať, aby ste nás o tom informovali. My to totiž nemôžeme vedieť. Ja totiž od ďalšej schôdze budem postupovať tak, že tieňových spravodajcov, o ktorých nie sme informovaní, jednoducho e, nevyzvem k tomu, aby sa ujali slova. Ak o tom nebudeme včas informovaní, Joel Melán, nech sa páči. Ďakujem za pochopenie, pán predseda. Táto téma je veľkou výzvou, pretože sa vyznačuje rôznymi faktormi. E, jednak pasívny prístup e, z posledných e, e, rokov v priemyselnom rozvoji. To znamená, že sme nezakročili a aj keď sme sa zoznámili, zapoznámili s problémom, napríklad s problémom azbestu, zakročili sme príliš neskoro. Museli sa najskôr vypracovať štúdie, navrhnúť opatrenia pre každú firmu, aby sa chránili zamestnanci. A tiež je pravda, že rozvoj rakovinového ochorenia trvá niekoľko rokov, čo celú situáciu ešte stiažuje. V každom prípade preventívna politika a preventívny prístup sa mala zaujať o, o mnoho skôr v minulosti. A to nesúvisí len so zastavením profesionálnej činnosti. Vo Francúzsku, neviem, či je to tak aj v ostatných krajinách, vo Francúzsku sa postupne E, začína príjmať e, pojem rakoviny, ktorá je spôsobená rôznymi faktormi, napríklad e, v sektore metalurgie. Tam sa tento pojem čoraz viac rozširuje. Taktiež vidíme, že celé rodiny sú postihnuté problémom vystavenia azbestu. Eh, ďalej je potrebné zvyšovať odolnosť firiem, podnikov, zaviesť všetky eh, možné opatrenia, aby sa podniky dobrovoľne zúčastňovali týchto iniciatív, aby sa eh, predišlo okamžitému zastaveniu prevádzky v prípade neočakávaných okolností. Veľmi často sa zabúda na to, že 10-15 rokov po e, zastavení výroby a produkcie, a e, dokonca až 20 rokov, e, napríklad v sektore metalurgie. Vtedy, ešte stále aj po 20 rokoch, je prostredie v okolí týchto podnikov zamorené nebezpečnými látkami a obyvateľia sú tým samozrejme postihnutí. Mm, taktiež je potrebné zohľadniť, e, že proces príjmania rozhodnutí je príliš pomalý, mal by sa urýchliť. Teda úprava tejto smernice je e, rozhodne niečo, čo podporujeme, budeme sa na to potielať. A okrem návrhov, e, ktoré nám predložili naši sociálni partnery, je potrebné venovať pozornosť aj počtu látok a tiež limitom, ktoré budú stávať v legislatíve. Avšak um, ani e, s týmto prístupom nie je e, dostatočná precíznosť zaručená. Členské štáty ešte stále e, prekračujú limity, ktoré stanovila komisia. Čo sa týka práva zaviesť legislatívne normy. V každom prípade toto právo sa nemedzuje len na samotnú legislatívu, ide predovšetkým o ochranu pracovníkov a ich rodín pred týmito nebezpečnými látkami. Ďakujeme pekne. Komisii bolo adresovaných e, viac rôznych otázok. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým poslancom za ich e, vyjadrenia, otázky. Mnohí poslanci spomenuli e, rôzne ťažkosti, ktoré sú spojené s predkladaním vypracovaním tohto návrhu, je dôležité zdôrazniť, že tento návrh je len malou zložkou celého veľkého balíka opatrení v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci. Myslím, že je to dôležitý prvok v rámci prevencie, ktorá bola spomenutá už viackrát. Vedeli sme, že i hneď po predložení schválení tohto návrhu holandské predsedníctvo prišlo s iniciatívou a podpísalo akýsi záväzok angažovať sa vo výmene osvedčených postupov prevencii e, spolu s agentúrou Bilbao, sociálnymi partnermi a tak ďalej, tak aby sme zaistili, že naozaj zmeníme kultúru, pretože ako ste povedali vy, pán predseda, aj viacerí poslanci, tu nejde o len stanovenie hodnot, ide o e, zmenu celej kultúry, celého prístupu e, zamestnávateľov aj zamestnancov a tiež ich správanie. E, agentúra Bilbao vydala viacero pokynov, a taktiež inšpekčný výbor vydal viacero pokynov, ktoré sú interaktívne. Ide o interaktívne poradenstvo ja sa ospravedlňujem, že som to nespomenul. Je to však rozhodne súčasťou širšieho systému zvyšovania prevencie v stratégii eh, bezpečnosti a zdraví na pracovisku. Pán predseda, vy ste hovorili o eh, nákladoch, o ľudských životoch. My rozhodne eh, s kolegami sme toto mali na pamäti Rozhodne sa nám nepáčilo, že sa to redukuje iba na počty a čísla. Ehm, v každom prípade, ak chceme eh, naozaj eh, rozpracovať všetky právne záväzky z hľadiska hodne dopadov, eh, musí sa to urobiť len takto prostredstvom čísel. Ak by bol nejaký iný spôsob, veľmi rád by som to uprednostnil, ale musíme vychádzať z týchto odhadov, z týchto číselných odhadov, aj keď nám to nie je nejako príjemné. Ďalej, e, tematika malých a stredných podnikov. Nezabúdajme, že 95 e, podnikov v Európe je malých a stredných. A my sa v mnohých ohľadoch e, venujeme práve ich osobitostiam. Nepovažovali sme za dôležité eh, vypracovať osobitné kapitoly, napríklad o kryštaričkej silici, eh, ktoré sa týkajú iba malých stredných podnikov. Malé stredné podniky sú tak či tak do toho zahrnuté, do tohto hodnotenia dopadov. Veľmi rád eh, o tom pohovoríme podrobnejšie, ak si to želáte. V každom prípade môžem vás uistiť, že štúdie aj z kontaktu s našimi sociálnymi partnermi máme rozhodne eh, podrobný prehľad o aspektoch malých stredných podnikov ďalej, čo sa týka konkrétnych eh, nákladov na zdravotnú starostlivosť. Aj to je zahrnuté v návrhu nedelené počet úmrtí. Čo sa týka ďalších návrhov a mechaniky, ako som už povedal, je to viacero rôznych látok, ktoré sa vyhodnocujú. Komisia sa zaviazala predložiť ďalší návrh e, koncom tohto roka, e, kde sa bude vychádzať zhodnotené dopadov 12 e, ďalších látok. Tieto látky pani komisárka vo svojom hodnotení dospela k záveru, že ak by sme na to čakali, príliš by sme sa oneskorili s týmto návrhom a preto chcela predložiť tento návrh už v máji. A keď sme o tom hovorili aj s podnikmi. Ukázalo sa, že aj keď sú to zdanlivo osobitné návrhy, predsa len sú prepojené. Nemôžeme preto čakať do nekonečna, ak chceme zhodnotiť všetky dopady. My potom, čo zverejníme tých 12 látok v decembri, chceme predkladať ďalšie návrhy aj v ďalších následných rokoch. Chceme samozrejme využiť pozitívnu dynamiku z tohto prvého návrhu, aby celý tento proces fungoval. Takýto je však zámer komisie, je totiž mnoho iných látok, ktoré musíme tiež zohľadniť z hľadiska hodnotenia ich dopadov. Veľmi rád vám poskytnem zoznam 12 látok, ktoré chystáme zhrnúť do návrhu v decembri. E, prosím som sekretariátu, vám to môžem mm, poslať, ak si to želáte. Ďalej otázka revízie OCH. Tu komisárka tiež nechcela vyčkávať, e, považuje to za prioritnú oblasť. Táto smernica je tiež e, smernica, ktorá dostala naozaj veľmi málo kritických reakcií. v princíp prevencie, aj keď v tomto prípade nie je celkom relevantný, vieme totiž e, relatívne presne, aké sú limity, aké sú rizika, ale v smernici je neustále povinnosť eliminovať v prípade, že je to eh, čo len trochu možné, to nikto nechce rušiť. Čo sa týka eh, podpory tejto smernice, pani komisárka sa domnievala, že eh, by sme mali pristúpiť aj k revízii prílohy. Chápem však, že je tu viacero paralelných oblastí. V každom prípade pre nás bolo prioritné zvýšiť ochranu pred karcinogénnymi látkami. Myslím, že týmto som sa vyjadril k všetkým, respektíve k väčšine eh, odborných otázok. Ak som na niečo pozabudol, eh, prosím, upozornite ma na to. Dankeschön. Ďakujem pekne. Poslednou rečničkou predbežne. Mať máš ty, Marita, posledné slovo. Len zo pár slov bola to veľmi zaujímavá rozpráva. Naše rozprávy predsa sú vždy veľmi zaujímavé. Je zjavné, že všetci z nás majú osobný vzťah e, k rade, e, pardon, k rakovine. Máme rakovinu sami, alebo máme príbuzní, ktorí ju majú, priateľov, liečili nás na rakovinu, porazili sme rakovinu, pracovali sme na tom, aby sme ju porazili, alebo pracujeme, aby sme ju porazili, takže takmer každý z nás má nejaký ten vzťah. Myslím si, že to je jeden z dôvodov, preto, prečo sa tak veľmi angažujeme. A naozaj chceme využiť naše vedomosti, skúsenosti a naše záujmy e, do tohto boja. Nemyslím si, že to e, vyriešime v rámci tejto práce, ktorú rozbiehame, ale myslím si, že je dôležité vnímať ten hlavný problém, hlavnú tému, ktorú treba riešiť v tomto výbore, menovite, že tu existujú viac rôzne pozície k tomu, ako bojovať proti rakovine. Ak ste z bohatej, dobre vyvinutej časti Európskej únie, alebo ak ste z časti EÚ, kde musíte bojovať za množstvo iných vecí. Ďalší druh e, prežitia alebo boja za prežitie. To treba mať na pamäti. To ale neznamená, že by sme nemali prestať bojovať, že by sme nebojovali za dobrý výsledok v tejto správe, ale pre nás to znamená, že treba naozaj hovoriť s členskými krajinami, ktoré, ktoré neprioritizujú výrazne boj proti rakovine. To by mohol byť problém v rade. Treba tú rozpravu riešiť a vidieť, alebo postarať sa o to, aby sme tú rozpravu výťazne dotiahli do konca. Aby sme mali nariadenie naozaj ambiciozne. Keď ide o bezpečnosť na pracoviskách napríklad. Snáď ešte dodám na adresu pani McIntyre určite je konfliktom, ak ste malou či veľkou spoločnosťou. V boji proti rakovine treba byť veľmi vnímavý, nevzdávať sa v tomto boji. I malé spoločnosti by mali mať vysoké ambície. Ak chcete využívať e, e služby alebo nasadenie pracovníka v malej spoločnosti a keď strácate jeho nasadenie kvôli liečbe alebo keď dokonca zomiera, tak je to niečo, čo má vysoké náklady pre malé spoločnosti. Znova musíte začínať s niekým novým. Vysoké náklady ktoré sa spájajú s bojom proti rakovine. Treba spolupracovať, aby sme neskončili v situácii, kde 75 sa naozaj zapája do boja a má svoje skúsenosti. Treba sa postarať o to, aby tých 22 krajín ktoré majú problém s ambicioznejšou legislatívou. Treba ich osloviť, spojiť sa s nimi a argumentovať tak, aby sme získali ich podporu. Naozaj ambicióznu legislatívu. Aby sme spolu s malými spoločnosťami e, bojovali, aby mali pocit, že sú v bezpečí. tejto skupine asi nebudeme mať problém, ale sú tu iné zoskupenia mimo tejto budovy, s ktorými treba e, intenzívne diskutovať a teším sa na tieto diskusie spolu so všetkými vo výbore a s tieňovými. Ďakujem za túto diskusiu. Ďakujeme, Marita. Bolo to predbežne posledné slovo, ale máme pred sebou dlhý proces. 12. 13. oktobra budeme mať výmenu názorov so zainteresovanými e, v hearing. Návrh uvidíme 29. novembra tu vo výbore a vo februári v roku 2017 sa tu vo výbore bude hlasovať. Tým pádom sme na konci predpoludnia. Máme teraz e, prestávku. Všetkým vám ďakujem. A vidíme sa tu o 15.